Allora. Dear colleagues. Vážené kolegyne, vážení kolegovia, začneme. Bod 1 na programe je prijatie programu schôdze. Sú nejaké námietky? Ak nie, návrh programu schôdze je prijatý bez zmien. Bod 2. Oznámenia predsedajúceho. Misia Envy do Helsiniek. Máte vo svojich zložkách dokumenty a bude k tomu aj rozpráva zo 17. a 19. mája. Máme tlmočenie zo 17 jazykov. Máte elektronicky dostupnú zložku, v ktorej sú všetky dokumenty k dnešnej schôdzi. Bod 3. Oznámenia predsedajúceho odporúčania, ktoré prijali koordinátori 15. júna 2016. Zápisnice, ak nie sú námietky, sa môžu schváliť. Prepačte mi, hovorí predsedajúci, musím sa vrátiť k oznameniam predsedajúceho. Dnes popoludia, popoludní bude výbor Envy mať ceremoniu v oslavnú schôdzu. Týka sa to schémy EMAS. Bude tu dokument, ktorý podpíše pán predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz a generálny tajomník pán Vele. EMAS je dobrovoľný systém pre organizácie, ktorú, ktoré chcú zlepšiť svoj ekologický status. Európsky parlament aplikoval EMAS eh, na niekoľkých miestach od roku 2007 a environmentálna politika sa odtedy stala uholným kameňom v manažerských systémoch Európskeho parlamentu aj, a pokračuje to aj, to aj v tomto legislatívnom období. Tento revidovaný systém EMAS sa v maji tohto roku e, posunul ešte na vyššiu úroveň a na tejto oslavnej schôdzi bude slavnostný podpis tohto nového dokumentu. Vraciam sa od oznámení predsedajúceho k bodu 4, k tým zápisniciam. Zápisnice 26. apríla 2006. Ak nemáte námietky, tieto, táto zápisnica z 26. apríla sa bude pokladať za schválenú. Bod 5. Správa o prebiehajúcich medziinštitucionálnych rokovaniach. treba podať správu o výsledkoch trialógu, o oficiálnych kontrolách. Desiatý trialóg o oficiálnych kontrolách bol 15. Eh, júna a 17 eh, tieňových zasadnutí a 15 odborných zasadnutí sa konalo počas 8 mesiacoch rokovaní s dvoma predsedníctvami, luxemburským a holandským predsedníctvom. A Rada a parlament by mohli dosiahnuť dohodu, ktor, ktorú zajtra formálne odobrí Koreper a potom v júli na našom stretnutí bude o tom rokovať a hlasovať eh, výbor Envy. Chcem poďakovať kolegom pani Kadenbach, za obrovské úsilie, ktoré vynaložila a za dobré výsledky, ktoré sa dosiahli počas rokovaní. A teraz prechádzame k bodu 6 na programe. Je to výmena názorov so zástupcami komisie o vykonávaní právnych predpisov o odpadoch, rámcová smernica o odpadoch a balení odpadu. Ako si iste pamätáte, prvý raz sme zasadli k e, tejto téme, ale nevedeli sme, prísť k záveru, k nejakej dohode. Teraz začneme na základe tejto predchádzajúcej schôdze znova. Budeme pokračovať v rozobraní otázok. Komisia by mala odpovedať na tieto otázky a hneď dostane slovo komisia. Chcem poďakovať pánu, pánu Saudaskasovi, ktorý prišiel po tom, čo komisia odpovie na tieto otázky z minula, začneme rozpravu. Rozpravu s kolegami, poslankyňami a poslancami, ktorí sú v miestnosti. Nech sa páči, komisia, máte slovo. Začneme otázkou číslo 1. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Ak to dobre chápem, táto otázka, otázka číslo 1, bude o odpadoch a vedľajších produktoch. Rád by som poďakoval za to, že ste zorganizovali túto výmenu názorov k zásadne dôležitej téme. Podmienky v článkoch 5 a 6 smernici o odpadoch pomáhajú pri interpretovaní konceptu ekologického e, termínu odpad, čo je odpad a čo nie je odpad vo výrobných procesoch a v procesoch recyklácie a opätovného používania materiálov. A toto vychádza z existujúcich e, prípadov, ktoré predtým boli. Články 5 a 6 majú tri e, cesty, ktorými sa možno vydať ďalej. Sú tu aj podmienky. Vychádza to, či sa to zaklada na kritériách Európskej únie, alebo či sa to zaklada na kritériách národných štátov alebo konkrétneho národného štátu. A tretia Cesta je, e, že môžu byť prijaté rozhodnutia prípad od prípadu. Kritéria národného štátu musia byť e, odoslané komisii. Komisia musí byť upovedomená o nich podľa ďalšej smernice, takže komisia a členské štáty si môžu overiť e, hladké fungovanie interného trhu a to, či ťak, takýto konkrétny národný predpis nepodkopáva hladké fungovanie interného trhu. Národné kritérium môže fungovať len vtedy, keď neexistuje únijný predpis v tejto veci, tak národný predpis supluje únijný. Podľa smernice odpadov členské štáty musia upovedomiť e, komisiu o takých rozhodnutiach, ktoré sa týkajú odpadu. Mali sme 13 takýchto z Spojeného kráľovstva, 3 z Francúzska, 1 z Írska a po jednom z Holandska, Rakúska a Týka sa to napríklad recyklovanie e, materiálu gypsum a podobných konkrétnych záležitostí. V niektorých prípadoch komisia odpovedala podrobným listom a takisto to bolo podnetom pre koncipovanie e, unijných predpisov. V jednom prípade, konkrétne tu išlo o Anglicko, respektíve Spojené kráľovstvo a spracovávanie olejov, komisia iniciovala proces za porušenie zmluvy. Komisia navrhuje, aby sa e, ozrejmili články 5 a 6 tak, aby členské štáty mali aktívnejšiu úlohu, aktívnejšiu zodpovednosť vykonávať rozhodnutia v oblasti týchto článkoch, aby sa článkov, aby sa podporila industriálna symbióza. E, komisia nepodporuje tieto tri cesty aplikovania článkov, teda prvá únina, druhá národná, národný predpis a tretia prípad od prípadu. A komisia nenavrhuje meniť existujúce podmienky, pretože tieto boli e, aplikované v rámci jurisdikcie súdu a indikuje sa, že tieto podmienky eh, by sa mohli zmeniť iba keď národné štáty vznesú vážnu námietku. Niekedy sa na nás obracajú firmy a pýtajú sa na nejaký odpad, na nejaký produkt. Komisia poskytuje usmernenia k týmto podmienkach, o týchto podmienkach a prípadoch, ktoré už sú teraz v judikatúre a oznamuje členským štátom tieto skutočnosti. Vždy treba ozrejmiť e, veci, ak komisia je oslovená, vysvetlí. Komisia si žela, aby táto možnosť zostala otvorená, ale kým začneme konať, treba posúdiť, či existuje nejaká pridaná hodnota, nejaká, nejaký dôvod, prečo sa takéto predpisy uplatňujú, pretože existujúce kritériá eh, nevždy boli veľmi fre- frekventovane používané, mm, ale bez ohľadu na to akčný plán eh, obehového hospodárstva predpokladá, že na únijnej úrovni budú nové pravidlá pre bioodpad. Takisto sa bude revidovať nariadenie o, hnojivách a kritéria pre odpad sa budú aplikovať napríklad na čistenie odpadových vôd, na spaľovanie odpadu a na ďalšie konkrétne oblasti. Prípad Talianska, e, pevné palivo. Taliansko upovedomilo o svojej legislatíve, komisia komentovala taliansku legislatívu a Taliani pre, na, aplikovali túto radu komisie a spracovávajú pevný odpad iba v dvoch spaľovačoch, ktoré splňajú podmienky, ktoré komisia vysvetlila, pretože tu ide aj o znečisťovanie vzduchu, aby pušťanie odpadov do vzduchu. Ďakujem. To je všetko z mojej strany, pán predseda. Ďakujeme. Odpovedali ste na prvé tri otázky. Neviem, či kolegovia sa chcú ešte k tomu niečo spýtať, alebo pán Tomás, nech sa páči, sa chce spýtať. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Ďakujem takisto komisii za vysvetlenie. Máme svoje pochybnosti. Ja by som rád rozvinul rozpravu o koherentnosti týchto politík na unijnej úrovni možno o hodinu. Budeme mať takúto rozpravu. A keď som si teraz vypočul komisiu, nie som presvedčený o tom, že kritéria, ktoré sa tu spomenuli, kritéria to, pre to, čo to je odpad, či tieto kritéria naozaj prispejú ku koherentnosti politík. Jednoducho členské štáty aplikujú tieto kritéria rozličným spôsobom. Problémy pre komisiu sú vysporiadať sa s každým jednotlivým prípadom a nájsť riešenia. Máme tu rozličné technológie, máme tu rôzne prístupy. Ja by som bol vďačný, keby sa kritéria pre odpad ozrejmili, ojasnili, keby ste nám povedali, aké s tým vlastne máte problémy, lebo váš problém sa stane potom našim problémom, keď to bude takto pokračovať. Takisto sa môžeme porozprávať osobne. Budem rád, ale keby ste mohli objasniť, aké máte najväčšie problémy v oblasti odpadu, bol by som, bol by som rád. Ďakujem, to je všetko z mojej strany. Ďakujeme. Sú nejaké iné otázky od ďalších kolegyň, kolegov? Nie. Takže komisia dostane slovo a môže zareagovať. Ďakujem pánu Tomasovi za otázku. Máme rozličné problémy v rámci kritérií o odpadoch. Na papieri to vyzerá pekne, zdá sa, že to je dobré pre vnútroeurópsky trh, pre podniky, pre firmy, ktoré môžu presúvať produkty, ktoré sú deklarované ako odpad, ale v skutočnosti sú to druhotné suroviny. Ale v realite takéto niečo nefunguje z mnohých dôvodov. Jednoducho sú tu fakty, ktoré ukazujú na to, že to tak nefunguje. Napríklad kritéria pre sklo a kov. Jednoducho sa tieto kritéria neprevzali, že sklo a kov by e, boli e, surovinami druhotnými a nie odpadom. Napríklad v Taliansku majú veľmi podobné kritéria nastavené, takže Taliansko jediné takto to nakladá s sklom a s kovom, ale inde iné členské štáty jednoducho neprevzali túto úninu legislatívnu kritéria odpadu pre papier. To bol takisto e, úsilie to bolo, ktoré neskončilo najlepšie. Mali sme tu konflikt záujmov pre tých, čo zbierali papier a pre tých, čo recyklovali papier. Preto treba to, či niečo je surovinou, druhotnou alebo odpadom, stanoviť štandardy. Tieto štandardy potom sú atraktívne pre niektorých, ale potom ten istý štandard môže zabraňovať vykonávať činnosť iným ľuďom, ktorí tiež pracujú v odpadovom hospodárstve. To sa stalo s papierom ak sa nazbieralo príliš veľa papiera, e, sú to aj otázky kvality takého zozbieraného starého papiera, potom je tu problém so spracovaním starého papiera ako druhotnej suroviny. Otázka je, či to stálo za to investovať do zozbierania starého papiera, keď e, nie je jasné, či jednoducho trhy budú schopné absorbovať takúto druhotnú surovinu. A firmy sa vyjadrili v tomto zmysle, stiažovali sa, povedali nám, že potrebujú jasne vytýčené pravidla, jasne stanovené pravidla hry. Takisto majú špecifické potreby a nie vždy ich špecifické potreby e, sú v súlade so špecifickými potrebami iných firiem, ktoré pracujú v odpadovom hospodárstve. Toto sú teda niektoré úvahy, ktoré sú v odpade pre nás, teda v téme odpad. Členské štáty majú svoje národné rozhodnutia a národné legislatívy a my nie sme schopní posúdiť každé jednotlivé rozhodnutie prípad od prípadu. To je problém. Práve preto v tejto modifikovanej smernici sme žiadali o to, aby bolo povinné zo strany členských štátov robiť rozhodnutia podľa istých kritérií a upovedomiť príslušné orgány o týchto rozhodnutiach. Potom je tu otázka kontroly, či je všetko v poriadku, či sa to takto deje podľa pravidiel a či fungovanie trhu nie je náhodou e, porušené, obmedzené. Je tu celý cyklus odpadu, e, keď sa z cyklu odpadu vyčlení niečo, stane sa druhotnou surovinou. Niekedy sa však takéto niečo nedeje. Niekto dokáže priamo z odpadu vyprodukovať hneď produkt a nie je druhotnú surovinu. Lenže ten produkt musí potom byť v súlade s bezpečnostnými predpismi, zdravotnými predpismi, ekologickými a tak ďalej. Takže realita je komplikovanejšia a žiada si aj iné riešenia. Takže navrhujeme e, tieto odpadové kritéria, o ktorých som hovoril, e, nezatracovať. Niekedy sú potrebné, napríklad pri nariadení o hnojivách, ale myslím si, že treba pristupovať k tomu v tých správnych proporciách. Thank you very much. Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, e, môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Zodpovednosť výrobcu. Takisto dostane slovo komisia, ktorá odpovie na tieto otázky. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. Je to veľmi dôležitý bod. Možno e, povedať, že to je skutočný úspech odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva. Práve preto sme chceli, aby tieto zásady rozšírenej zodpovednosti výrobcu sa aplikovali kľúčovým spôsobom v Európe a inde vo svete. Čo sa týka otázky aplikability Rozšírené zodpovednosti výrobcu e, predaja na, pri predaji na diálku. Máme tu článok 8 smernice o odpade. Členské štáty môžu aplikovať túto rozšírenú e, zodpovednosť výrobcu na každú právnickú alebo súkromnú osobu, ktorý profesionálne spracováva, predáva, importuje a tak ďalej výrobky. A na základe tohto opatrenia členské štáty môžu aplikovať túto rozšírenú zodpovednosť výrobcu na súkromné osoby alebo e, právnické osoby, ktoré sa venujú tomuto obchodovaniu na diálku. Najmä treba aplikovať tieto nariadenia tak, aby nevznikali tzv. čierni pasažieri, ktorí obchádzajú tieto predpisy. Čo sa týka elektrických zariadení a batérií, únijné zákony pre výrobcov stanovujú špecifické pravidlá pri predaji na diaľku. Legislatíva o odpadoch má svoje minimálne požiadavky, ktoré stanovila komisia. Tieto požiadavky zlepšujú transparentnosť systémov a príslušné orgány potom môžu e, presadzovať v praxi tieto záležitosti aj výrobné organizácie. Sú tu ďalšie nástroje, ktoré sa týkajú medzinárodného predaja na diálku a ktoré riešia aj problémy týchto tzv. čiernych pasažierov, ktorí využívajú systém. Systém rozšíreného rozšírenej zodpovednosti výrobcu súvisí aj s organizáciou KONAJ. Týka sa to smernice o odpadoch a smernice o baleniach a tam sú špecifické pravidla o finančných príspevkoch výrobcov. V legislatívnom návrhu o odpadoch komisia navrhuje všeobecné požiadavky pre schémy, e, systémy EPR, takisto talianska Konaj, o ktorú sme spomínali, sa s týmto bude súvisieť a výrobcovia by mali pokryť náklady na e, odpad všetkých svojich výrobkov finančne. To by to mali výrobcovia urobiť, aby nezostávali náklady pre občanov alebo firmy, ktoré sa venujú odpadovému hospodárstvu. Je tu také e, dočasné pravidlo v článku 8, ktoré bude platiť iba obmedzený čas. Konaj bude mať 2 až 3 roky po tom, čo vstúpi do platnosti nová legislatíva, aby splnil požiadavky. E, pre Taliansko existuje konanie o porušenie zmluvy a úzko Sledujeme, či Taliansko plní svoje povinnosti. Taliansko sa zaviazalo revidovať zostávajúce regionálne e, e, prevádzky na spracovanie týchto odpadov. Ďakujem, pán predsedajúci, za slovo. Ďakujeme veľmi pekne. Neviem, či sú otázky od kolegyň a kolegov k týmto bodom. Zdá sa, že nie sú. <clears throat> Takže môžeme prejsť k ďalšej skupine otázok, pokiaľ už špecifické toky odpadu, takže komisia dostane slovo. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o otázku o nelegálnych, nelegálnych skládkach vozidiel, to sa pýtal pán Demesmaker, chcem povedať, že tu máme problém pretože sa takto majú dôležité zdroje. Viem, že aj pán Florenc sa k tomu už vyjadril svojho času. Pokiaľ ide o komisiu, tak tam sa vyhodnocuje tá situácia. 3,5 až 4,5 milióna vozidiel každý rok nie sú nahlásené ako zaregistrované v rámci vozového parku európskeho alebo že by sa im končila životnosť. Zistenia vedú k tomu, že tieto vozidlá, o ktorých sa nevie, kde sú, by mali byť zaregistrované a patričným spôsobom odstránené. Týmto spôsobom jednoducho strácame zdroje, obchádzame požiadavky ochrany životného prostredia, ak sa tieto autá rozoberajú nesprávnym spôsobom a sú tu aj finančné straty, ak sa vozidla predávajú neriadným spôsobom a jednoducho je to proti malým a stredným podnikom. Takže čo s tým robíme? Na to, aby sme riešili túto otázku, vyžadujú si to kroky na viacerých úrovniach, predovšetkým posilnená spolupráca medzi environmentálnymi registračnými úradmi na to, aby sa posilnila, posilnil proces registrácie a deregistrácie vozidiel, aby sa to zlepšilo, pokiaľ ide o predaj a používaných vozidel Európskej únii. Komisia momentálne vykonáva iniciatívu, pokiaľ ide o túto tému. Bude tu konzultačný proces v lete na to, aby sa vyhodnotila efektívnosť národných opatrení, aby sa znížil počet nelegálnych skládok vozidiel a aby sa preskúmali možné riešenia problému. Výsledky sa očakávajú v polovici budúceho roku. Od 1. januára 2017, 16 tohto roku tu máme nové pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o dodávku vozidel, posilňujú sa to inšpekcie, pokiaľ ide o odpad a komisia pripravuje implementačný akt, aby sa pripravila korelačná tabulka medzi sezhraničným e, kontrolou a skládkami vozidel. Ide tu predovšetkým o to, aby sa identifikovali tie druhy tovarov, ktoré sa takýmto spôsobom zasielajú ako odpad, respektíve akým spôsobom sa k tomu pristupuje. Komisia takisto zverejnila viaceré usmernenia, aby pomohla členským štátom, aby sa znížila, znižilo množstvo zásilek starých vozidel. Pokiaľ ide o spalovanie spalovne v Taliansku, to je otázka Pedicínyho, Nedávne komisia dostala dve ústne otázky k tejto téme a tieto otázky skutočne znepokojujú a preto služby komisie budú kontaktovať talianské úrady, aby preskúmali záležitosť ešte ďalej. Predbežne môžem povedať, že kapacita spalovní bude potrebná v južno talianských regiónoch. Otázka je koľko. Sú tu určité otázky, ktoré s tým súvisia momentálne tá spalov, máme 21% miery spalovní e, v južnom Taliansku od roku 2013, to je celkom v poriadku, ak sa to porovná s celou situáciou v krajine. Navýšená je kapacita v tejto oblasti by mohla ísť protichode s cieľmi roku v rámci Európa 2020 a kapacita týchto zariadení sa sústrediť hlavne v juhu, i v juhu Talianska a tieto regióny by mali investovať viac do separovaného zberu recyklácie a nie do zvyšovania, zvyšovania kapacity spalovní. To môže byť taká slepá ulica v budúcnosti. Chceme sa vyhnúť takej situácii, kde by sa e, jednoducho tá infraštruktúra spracovania odpadu pohybovala na úrovni suboptimálnej, to znamená nedostatočnej, a týmto spôsobom sa plýtvali verejné peniaze. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Pán Florenc má otázku. Ďakujem pekne. Ja som ako spravodajca písal smernicu už dávno, ktorý sme sa hádali s komisiou ohľadne otázky, že kto má posledné slovo, pokiaľ ide o auta či je auto ešte využiteľný predmet, alebo už je to šrot. O tom sa právnici nevedeli zhodnúť, boli tu problémy potom aj s radou a výsledok bol taký, že vlastne už od prvého dňa, odkedy vstúpila táto smernica, že to nefungovalo správnym spôsobom. Ja bývam pri diálnici, e, e, tá začína od Antwerp a ide až do Varšavy Stovky aut každý deň chodia a nelegálne sa potom vo východe nášho kontinentu spracúvajú. A keď si vypočujem, že čo sme my vlastne urobili podnikom, my sme im povedali, že musia vytvoriť priestory, kde budú tieto autá sa môcť škrotovať a to má mať úplne hygienické podmienky ako keby na bytunku. A jednoducho to nemôže byť tak, u nás v Nemecku majú stovky podnikov vysokočisté priestory na šrotovanie aut, ktoré museli byť dokonca e, byť hermeticky uzatvorené, aby neotekal z nich Richtung Osten oder über Schiffe dann in einen anderen Erdteil. Und ich bin ja schon ziemlich erstaunt, mit welcher Gelassenheit Sie hier von der... Takže Teraz je otázka, ako komisia tento problém chce riešiť. V našej krajine sú tisícky podnikov veľmi sklamané, pretože tie pravidlá nefungujú. A ak tu dnes počúvam, že komisia ešte v lete chce mať zasadnutie zúčastnených strán, tak to označím jednoducho, že ja ako súčasnená strana by som tam ani nešiel, pretože to je už 5 rokov omeškané. Takže keď dnes dopoludňa som počúval tieto vyjadrenia, tak vlastne ide tu o tú politiku odpadu, ktorá nefunguje tak, ako by mala a ja vlastne začnem s tým príkladom, ktorý som už uviedol v minulosti, tak nemáme ani vlastne definíciu toho, čo je recyklácia. Čo je recyklácia? Máme 6 alebo 7 stanovísk v Európe, a potom si niekto myslí, že budeme mať rovnaké pomery, veď to nemôže fungovať. Takže na mesto komisie by som sa skutočne zamyslel nad tým, že čo sa dá konkrétne urobiť, kto rozhoduje vlastne, že e, kto bude mať posledné slovo o takom starom aute a kto má posledné slovo. Na to ešte nie je celkom konkrétna odpoveď. Nemajú nejaké konkrétne právomoci zo strany komisie. A tí kriví ľudia v Európe sa jednoducho smejú z nás. Choďte sa pozrieť na pobrežie, koľko 100 tisíc aut sa tam jednoducho ilegálne skladuje. Ja som pobúrený a je to obrovský ekonomický prípad a strata. A <clears throat> my tu s pani kolegyňou Bonafedy myslím, že sme urobili dobrú správu a my sa tvárime, ako keby sme teraz sa starali o to obehové hospodárstvo a pritom máme takúto veľkú dieru v tomto celom. Preto vlastne naše suroviny nám utekajú cez prsty a komisia si pritom pripravuje nejaké zasadnutie zúčastnených strán, takže skutočne ja som bez slov, ospravedlňujem sa, ale ja som bol vtedy pritom, keď sa toto pripravovalo. My sme s komisiou vaša, keď ste tam ešte neboli, sa hádali, máme ešte konkrétne mená. Chceli byť liberálni a teraz vidíme, že vlastne tu máme samé diery a tie suroviny nám takýmto spôsobom pretekajú cez prsty, druhí sa nám smejú a my sme tí hlúpi. Ďakujem pekne. Ďalšia otázka od kolegov? Nie, nie. Takže dostane slovo komisia, nech sa páči. Môžete reagovať. Ďakujem pekne súhlasím s tou kritickou pripomienkou. Mr. Florence, um, eh, of course we have to be mindful that this... Ale musíme dávať pozor, že ide o smernice, takže keď sa pýtate, kto je zodpovedný za implementáciu, tak my vieme, že sú to členské štáty. Takže musíme, musíme ich prímeť k tomu, aby postupovali zodpovednejšie, pokiaľ ide o implementáciu tejto smernice. A problém na druhej strane Nechcem hovoriť, že to bolo úplne neúspešné. Ak sa pozriete na zber tých surovín zo starých aut, tak myslím, že z celosvetového hľadiska jednoducho to máme najlepšie, pokiaľ ide o ostatné výrobky a hovoríme vlastne o tejto téme v takom duchu, že to skutočne funguje. Zodpovednosť výrobcu, pokiaľ ide o zber starých aut, keď sa už prestanú používať, tak zdá sa, že to funguje dobre, ak sa to správnym spôsobom uplatňuje, pretože máme tu mieru až 90% úspešnosť. Ale problém tu je s tými chýbajúcimi vozidlami a nevieme, že kde tieto vozidlá sú. To je skutočne zarážajúce číslo, pretože sú to milióny takýchto aut. Nevieme, čo sa s tými autami udeje. Možno, že sa zašľú mimo hranice Európskej únie, možno sa tam potom rozoberú možno aj na pôde Európskej únie a keď sa rozoberú v rámci správnych podmienok, tak to vytvára nekalú súťaž voči tým, ktorí dodržiavajú pravidlá. Takže toto je vlastne to, čo musíme my riešiť členskými štátmi, s úradmi registračnými, ktoré, kde sa vozidlá nahlasujú a odhlasujú. Takže toto je ten chýbajúci bod v rámci implementácie. Nechcem povedať, že export e, použitých vozidel je zlou vecou. Myslím, že keď nájdu ešte dobré využitie niekde inde, tak v poriadku. Otázka je, že čo sa udeje, keď skutočne sa dostanú na koniec svojej životnosti a už sa musia rozobrať tu vlastne začína tá analýza to životnosti vozidel. Ale problém je, že tieto vozidla sa zasielajú niekam nelegálne, alebo sa zmiznú z nášho trhu, tak tu súhlasím potom, že jednoducho tu strácame zdroje, ktoré sú dôležité, pretože sú obsiahnuté v tých súčiastkách vozidiel a je tu viacero vozidiel, ktoré sa tá väčšina vozidel sa zbiera správnym spôsobom, to je v poriadku, ale ak sa neuplatňuje takáto legislatíva správnym spôsobom, tak potom tu máme tieto problémy. Takže my chceme, aby členské štáty mali to právo, my chceme skutočne najprv zistiť, kde je ten problém, aké sú detaily tohto problému a potom, či môžeme poskytnúť nejakú pomoc členským štátom a potom my chceme ešte sledovať užšie, bližšie aby sme sa ubezpečili, že implementácia tejto smernice bude robená správnym spôsobom. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pán Florenc. Máte ešte jednu otázku. Takže fungujúce auto, ak to ide do východnej Európy, tak to je podľa mňa dobré. Ak auto funguje, ak je v poriadku, tak môžu sa ešte dať predať. To je aj z hospodárskeho hľadiska poriadku, ani z environmentálneho hľadiska tu nie je problém. Ale pozrieme sa na detaily. Hovoríte, že tu je zodpovednosť výrobcov. Ja som vlastne bol pritom a povedali sme, že teraz sme našli špičkové riešenie. Viete, ako táto zodpovednosť výrobcov funguje pri elektronickom šrote? Aká je tu definícia? To je úplne jednoduché. Ste výrobcom auta, <clears throat> nakúpia sa napríklad batérie e, od štátu, do štartérov u firmy Bosch a potom Bosch musí zaplatiť vlastne e, tie poplatky za zber týchto batérií. A neplatí to Mercedes alebo BMW. Platí to Bosch. To znamená, každý ten, čo dodával tie súčiastky do týchto vozidiel, musí zaplatiť čiastku z týchto poplatkov a vlastne tí veľkí predajcovia, výrobcovia túto zodpovednosť nemajú. Takže tu je veľká diera, musíme jednoducho niečo s tým spraviť a ja si myslím, že komisia to <clears throat> vyrieši. Mám priateľa, ktorý pracuje napríklad e, vo výro- u výrobcu ZF e, prevodoviek. Každé auto má takúto prevodovku takmer a Audi a Porsche neplatia nič. Možno to platia nejakým nepriamým spôsobom, ale vlastne tie bilancie čisté o tom nič nehovoria. Potom nemáte tú zodpovednosť výrobcov. To je ten problém, o ktorom hovorím. Ak nemáte takto zodpovednosť výrobcu, tak vlastne tieto peniaze tečú cez prsty nám a a ešte raz konkrétna otázka. Na tej diálnici A40, ktorá ide cez Nemecko, Holandsko, Belgicko a ešte až do Polska, tak to vie, kam tie autá, kam idú. Kto kontroluje, čo je na týchto základiakoch tu? To by ma zaujímalo. Ak mi to jednoducho vysvetlíte, tak budem spokojný, ale jednoducho som nespokojný momentálne. Nech sa páči komisia. Členské štáty môžu definovať odlišným spôsobom, pokiaľ ide o tú zodpovednosť výrobcu, či už ide o výrobcu auta, vyššia, fa, väčšia fabrika, alebo ten, kto dáva tieto výrobky na trh, neviem konkrétne detaily nemeckej situácie, hoci je to najväčší výrobca vozidel, ale musí tu byť niekto, kto je zodpovedný, niekto musí byť zodpovedný. Nemôže to byť tak, že, tu bude niekto, že niekto nebude zodpovedný. Takže nemecké úrady skutočne musia uplatniť tieto legislatívu správnym spôsobom. Sú tu určité stimuly. Máme ďalšieho európskeho výrobcu v ďalšom členskom štáte, nebudem to spomínať, ktorý vlastne našiel zaujímavú schému toho, ktorá vlastne podporuje opravu týchto vozidiel a zber e, súčastok, ktoré sa opravia a potom sa dajú do vozidiel. Takže to je určitý stimul a taký je príklad, ktorý by sa mal nasledovať. Takže kto kontroluje to, že či takéto second-handové vozidla sú na tých nakladiakoch alebo nie? V rámci Európskej únie máme jednotný vnútorný trh, keď to už prejde cez hranice, tak to musia robiť colnice, úradníci colnic. Takže takýmto spôsobom sa snažíme pomôcť colným úradom vysporiadať sa s touto situáciou. Takže je tu viacero možností, ako sa to dá riešiť, ale tým, že my jednoducho upozorníme colné úrady, na konkrétne prípady, tak vlastne upriamíme ich pozornosť na to, akú zodpovednosť majú a myslím, že toto môže riešiť e, problém s nelegálnym exportom vozidel. Súhlasím, že toto je skutočne jeden z tých veľkých problémov, kde implementácia patričných predpisov musí byť zlepšená. Ďakujem pekne. Ak nemáme ďalšie otázky, môžeme uzatvoriť tento bod nášho programu a Prejdeme k ďalšiemu bodu. To je pripomienka týkajúca sa pravidla 106 maximálne reziduálne miery tiaklor prídu v niektorých výrobkoch. Dostane slovo hneď pani Godin a nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Takže hovoríme o tých maximálnych mierach reziduí tejto látky v niektorých látkoch. Ide o insekticíd, Ospravedlňujem sa. Povedala som, že tiakloprid je insekticíd, je to z triedy neonikotínidov a spotreba v Francúzsku sa zdvojnásobila od roku 2013 až 2014, ale spotreba neonikotinoidov takisto sa zvýšila v tomto období až na úrovni 31 Tiaklopryt bol v roku 2005 povolený a obnovil a momentálne sa robia zo strany FC štúdie, aby sa predložilo toto povolenie. Jeho využívanie bolo teda povolené a komisia nám navrhuje momentálne do štvornásobiť tú mm, povolenú, povolenú mieru v mede. Takže chcela by som pripomenúť, že tie pravidla, ktoré tu máme, pokiaľ ide o definíciu maximálnych limitov reziduí, musíme urobiť všetko preto, aby bola zabezpečená bezpečnosť zdravia ľudí, ako aj zvierat. Imunitný systém zvierat musí brať do úvahy, aby sme jednoducho mohli sa vyjadriť k zvýšeniu tejto miery. Pokiaľ ide o návrh komisie, musíme brať v širšom kontexte do úvahy treba tento, túto látku vnímať ako endokrín, endokrinný perturbátor. Bolo to vlastne zapracované aj v dopadovej štúdii, ktorú vypracovala komisia k tejto téme. Agentúra pre chemické produkty označila tento, e, túto látku za karcinogénnu. Tieto obvinenia sú skutočne znepokojúce, pretože med má veľmi dobrú reputáciu a treba sa znepokojiť z možných rizik, ktoré vlastne toto rozhodnutie zo strany komisie prináša. A týmto to ohrozuje polnohospodárov, a títo už majú dosť problémov. Chcem pripomenúť, že pán komisár slúbil minulý týždeň, že v prípade týchto perturbátorov endokrínnych sa bude uplatňovať, uplatňovať princíp prevencie, a toto vlastne by malo byť dostatočným argumentom, pokiaľ ide o moju pripomienku. Pokiaľ ide o tie hodnotenia, ktoré tu máme, tie sú, ne, tie sú nedostatočné. Hovoríme o takých krajinách ako Nemecko. Vychádzame z dvoch štúdí, ktoré už majú vlastne viac ako 10 rokov. Je to predovšetkým o porovnávania tých kultúr, kde sa tieto, táto látka využíva v maximálnej miere. Pri jednej tej štúdii sa nevyužívali, nevyužívali patričné predpisy, ktoré sa týkajú uplatňovania tejto látky. V rámci patričných pravidiel tá evaluácia, ktorá sa urobila, sa vlastne nesústredí ani tak veľmi na ten tiaklo ako na inú látku. 18. februára EFSA vypracovala určité opatrenia, kde sa zdôrazňuje, že viaceré údaje, ktoré tu máme, by nás mali znepokovať, predovšetkým pokiaľ ide o e, vplyv, ktorý to môže mať na včely. Chcela by som povedať, že máme tu Pravi, máme tu predpis číslo 546 z roku 2011, ktorý sa týka včiel, takže musíme analyzovať tieto výsledky, pre ktoré sme doposiaľ nemali ešte konkrétne informácie. je dosť prekvapujúce, že takúto situáciu máme a nemôžeme jednoducho pristupovať k evaluácii takýmto spôsobom. Táto agentúra má skutočne právomoc e, vychádzať predovšetkým z vedeckých poznatkov, pokiaľ ide o dopad na včely. Treba povedať, že tiaklo oslabuje včely, oslabuje ich nervový systém, a vlastne bráni ich navigačnému systému fungovať tak, ako má a takýmto spôsobom oslabuje včely. Takže takým nemôžeme požadovať, že by sa mohla zo štvornásobiť tá dávka tejto látky. Nemôže prekročiť tú hranicu, ktorú sme si stanovili, pokiaľ ide o obsah tejto látky v mede. Na záver by som ešte chcela sa vyjadriť k komisijnému záveru, pokiaľ ide o dopad týchto, tejto látky na zvieratá. Nemáme v týchto nemáme jednoducho v týchto štúdiách rozpracovaný ten prvok, aký vplyv to má na včely. Na to poukázala aj EFSA. Takže musíme sa držať prísnejších pravidiel, pokiaľ ide o obmedzenie tejto látky v Spojených štátoch amerických, tam je jednoducho nula, nie je vôbec povolená v mede. Tento týždeň bola zaslaná petícia eh, na ochranu eh, asociácií na ochranu včiel, dostala už tisícky eh, podpisov. No a myslím, že existujú dobré dôvody na to, aby sme boli proti návrhu rozhodnutia komisie a preto vás vyzývam, aby ste podporili moju námietku a ochránili tak naše včely. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz Začneme diskusiu. Pán Buzoj. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia, vážený predstaviteľ komisie. Ja predložím eh, závery eh, kolegov z výboru Envy a samozrejme moju eh, pozíciu k uzneseniu, ktorú predložila naša kolegyňa pani Godín. Návrh nariadenia komisie stanovuje maximálne, maximálny, maximálny úroveň reziduí pre tiakloprid, no a takéto MPR by umožnili členským štátom dávať a, a, nímky pre obsah látok, štiakloprid je aktívna látka, je to insekticíd, eh, z, ktorý má veľmi eh, široký účinok, ktorý je veľmi efektívny a účinný pre polnohospodárov, ktorí ho používajú už viac ako 15 rokov a používa sa na mnohé plodiny, obilniny, kukuricu, ovoci, zeleninu a ďalšie. Polnohospodári používajú tiekloprit ako vynikajúci národ na integrovanú starostlivosť o rastliny. Chemické insekticídy sú veľmi dôležité na produkciu plodín, intenzívnom polnohospodárstve, kde polnohospodárom dávajú účinné nástroje na ochranu plodín. Po B uh, nariadenie uh, príslušné nariadenie sa zaoberá eh, dopadmi na zdravie insekticídov a fitosanitárnymi látkami, pričom môžu byť schválené látky, ktoré nemajú závažné účinky pre E, včelinu. A tento regulačný proces e, sa týka všetkých aspektov, ktoré súvisia so zdravím e, včiel a zajistuje, aby nebolo odhrozené ich zdravie pri využívaní fitosanitárnych látok v súlade s so stanovenými podmienkami od zavedenia tiaklopridu na trh pred 15 rokmi. Nepoznáme žiadne, žiadne prípady ohrozenia ľudského zdravia, pri použití v súlade eh, s, eh, s predpismi. V Nemecku to je klasifikované ako nie je nebezpečné pre, pre eh, včely EFSA a hovorí, že tie je oveľa menej nebezpečný pre včely ako mnohé ďalšie insekticídy. Závery EFSA hovoria, že stanovenie MR maximálnych úrovní 0,15 0,2 mg na kilogram nebude eh, viesť k ohrozeniu pre spotrebiteľa a preto eh, nebude predstavovať ani ohrozenie pre verejné zdravie. Ďakujem pekne. Thank you very much. And now miss... Ďakujem pekne. Teraz pán Silimovič. Thank you very much, Mr. President. <clears throat> Let me start. Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi na úvod vyjadriť eh, moju dôveru eh, s našim bezpečnostným systémom a vedeckým hodnotením. Čo sa týka tohto uznesenia, rád by som eh, pripomenul nasledujúcu vec. 18. februára Európska agentúra pre potravinovú bezpečnosť zverejnila vedecké hodnotenie tie, ako prídu a maximálnej úrovni reziduí kde sa uvádza, že navrhované maximálna, navrhovaná maximálna úroveň reziduí 0,15 alebo 0,2 mg na kilogram e, v mede e, ne, nepredstavuje e, toxikologické referenčné hodnoty alebo ich prekročenie a preto nebude znamenať ohrozenie zdravia spotrebiteľov. Po stanovisku ESA stále výbor pre rastliny, živočichy a ochranu v apríli 2016 hlasoval pozitívne o znovu zavedení maximálnej úrovne rezidu na 0,2 mg na kilo. A veľká väčšina 26 členských štátov hlasovala za. Okrem toho, v Nemecku aktívne látky klasifikované ako nie nebezpečné pre včely kategória B4 má to najvyšší rating pre ochranu včiel v Nemecku a môže to byť označené ako bezpečný produkt pre včely. No a preto tiakloprid momentálne prechádza s dlhavým procesom schvalovania EU, kde posledné vedecké uh, dokazy vyhodnocuje ESI, Európska e, agentúra pre chemikálie, ako Európska komisia a ďalšie, tento proces zaistuje, e, že len produkty, ktoré sú bezpečné pre životné prostredie spotrebiteľov sa dostanú na európsky trh. A na tomto základe dôvody tohto uznesenia pre mňa nie sú úplne jasné a ja som presvedčený, že tento návrh uznesenia treba zamietnúť. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne, pán Florenc. Áno, ďakujem pekne. Ja sa obávam o zdravie našich včiel, ale tiež eh, trochu uh, eh, ešte sústredí na to, kde sa všade používajú neonikotinidy. Ja chcem povedať, ja, eh, ja sám pestujem repku olejnú. Nož, repka olejná a mm, rašelina obsahuje neoniketinidy a ja nesúhľadím s predrečníkmi, že že e, od e, dva mesiace permanentne sa bojuje proti hmyzu. Každodenne sa a dlhé mesiace eh, konáva ochrana pred eh, hmyzom. Ja vás pozývam, aby ste prišli ku mne na eh, návštevu na poliach. Je skutočne hrobové ticho. Ni- nič tam nie je. Nie sú tam nie je tam žiaden hmyz, ani včely, ani v pôde, nič nie je. No a táto pôda je dobre neviem, či to je toxické. V každom prípade je to toxické pre malé živočíky, ktoré tam lietajú. A výsledok je, že e, v, v pôde sa už, z pôdy sa už vytráca život a tie živočichy jednoducho zomreli od hladu pretože nemajú nič na jedenie. Je skutočne hrobové ticho a my už niekoľko rokov, pred niekoľkými rokmi sme skončili s použitím týchto prostriedkov a prosím vysvetlite mi, kolegyne a kolegovia, či skutočne potrebujete pre ruku olejnú a cukrovú repu tieto, tieto prostriedky sa vykonať postrek eh, dvakrát eh, v sezóne. Rastliny sú dosť silné, takže priemysel sa presadil. Eh, veľká firma v mojom volebnom obvode, ktorá začína na B, používa tieto prostriedky, ale my ich musíme stiahnuť z obehu. Musíme prinútiť priemysel, aby produkovali prostriedky, ktoré sa nedostávajú do, no-, do vody. A ja vám môžem povedať, že neonikotinidy už viac rokov mňa sú zakázané a moje výsledky sú stále rovnaké. Čiže pre mňa za mňa môžete to celé zakázať. Ďakujem veľmi pekne. Ak nikto ďalší nechce požiadať o slovo, dostane slovo komisia, pán Flue. Dobrý deň, ďakujem vám pekne, predseda. Tia Kloprit a Emerals, dovolte mi najskôr stručne vysvetliť, že treba rozlišovať medzi schváľovaním fitosanitárnych prostriedkov a stanovaním maximálnych úrovní reziduí. Takže teraz sa, hovorí o maximálnych úrovniach reziduí pre tiakloprit a do, potom poviem niečo aj o schváľovacom systéme. Tiakloprit a neonikotinoid sú schválené od januára 2005. Súčasné schválenie vyprší budúci rok koncom apríla, 30. apríla 2017. Bolo to schválené bez akýchkoľvek obmedzení alebo špecifických to ten zmiernenie rizika, keď látka je schválená, tak je z nás odpovednosti členského štátu, aby schválil eh, fitosanitárne látky, ktoré obsahujú túto aktívnu látku a iné látky. No a v tejto fáze je možné prijať opatrenia napríklad pre včely, insekticídy, ktoré možno sú nebezpečné pre včely, môžu byť eh, použité v špecifických obdobiach cez deň alebo v priebehu roka. Pre každé povolenie členské štáty alebo treba stanoviť MRL, a to robia členské štáty a EFSA v rámci svojho hodnotenia. Ja by som chcel tiež pripomenúť, že my sme výrazne obmedzili použitie tri nikotinoidov v roku 2013. Tomu, že boli nebezpečné pre včely, ale ako pridbo už na trhu a komisia rozhodla na základe vyjadrenia EFSA, že tiakloprid a jeden ďalší neonikotinoid mali nižšiu toxicitu pre včely a tak ich nezaradila. A nezaradila tiakloprid do obmedzení pre neonikotinoidy. Ako som už povedal, tiakloprid schválenie vyprší koncom apríla 2017. Proces obnovy momentálne sa vykonáva sa a v tomto období teraz by som rád prešiel e, k bodu endokrinných disruptorov, tiež klasifikácia ECHA, ktorá sa týka dočasných kritérií, to bude zhodnotené. A rovnako by som chcel pripomenúť, že komisár Andrew sa minulý týždeň napísal agentúram EFSA a ECHA, aby pripravili revíziu všetkých látok, ktoré boli indikované ako možné endokrinné disruptory počas hodnotenia. Takže táto práca prebieha a budúci rok alebo v apríli vyprší schválenia. Teraz prejdeme naspäť k MRL Cieľom legislatívy MRL je ochrániť spotrebiteľov od reziduí v potravinách. A to už priamo konzumáciou potravín rastlinného pôvodu alebo nepriamo. MRL nie sú stanovené na ochranu včiel. Nedávno bol súdny prípad na základe právneho stanoviska právnych služieb komisie a bol stiahnutý. Boli sme požiadaní o stanovenie MRL, dneska e-health. No a v špecifickom prípade tiaklopridu MRL bol nižší a To bolo urobené eh, na administratívnym dozorom, pretože štáty eh, nepodali údaje znižovanie na 0,02 alebo 0,15 mg predstavuje bezpečnostné hrozby. By sme udržali túto úroveň, eh, tak čo štáty mali schválenie pre fitosanitárne látky a neboli by schopné dodržať uh, tie tzv. E, štandardné hodnoty alebo základné hodnoty, no a látky, ktoré by obsahovali túto látku, by nedosahovali MRL a nemohli by byť e, použité. Takže členské štáty oslovili komisiu, konkrétne Nemecko, ale aj iné členské štáty, ktoré majú dobrú reputáciu a požiadali o opravu. Nemecko predložilo nové nástroje SAMRL a 0,2 mg a to je návrhu nariadenia, ktoré je predložené. My si uvedomujeme, že tu žiadosť asociácií a združení včelárov o hľadanie a nájdenie riešenia tohto problému. Pri hodnotení MRL tejto tematickej oblasti, tak EFSA sa vždy zaoberá mierou vystavenia látky a na citlivé skupiny, čo sa v plnej miere zohľadňuje hodnotenia MRL nie sú alebo nie sú zohľadňovanie priamo alebo nepriamo ich dopady na včely. Ako som už povedal, toto nie je predmetom tohto návrhu, pretože spadá do iného, do rozsahu posúbnosti iného nariadenia. Náš návrh podporila veľká väčšina členských štátov, len dva sa zdržali a celková komisia myslí, že týmto návrhom sme neprekročili naše implementačné právomoci, podali sme v rámci našej legislatívy, máme nastavenie maximálnych eh, úrovní reziduí, a tiež eh, sme neprekročili a neporuší pravidlá pre marketing a uvádzanie na trh fitosanitárnych prostriedkov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne ďalšie otázky, a tak môžeme túto tému uzavrieť. Ďakujeme spravodajkyni. A chcel by som ešte povedať, že hlasovať na MV sa bude dnes po obede a na plenárnom zasadnutí, ak to bude dnes prijaté, tak to bude v júli. A teraz prejdeme na ďalší bod nášho programu a to je nákladovo efektívne redukovanie emisí a investície do nízkouhlíkového hospodárstva. Hovoríme o návrhu komisie pre fázu 4 ETS. K tomuto bodu e, máme návrh e, správu mm, nášho spravodajcu. A slovo dostane hneď spravodajca pán Danket, aby nám objasnil tento návrh a potom dostanú slovo naši kolegovia. Pán Danke, nech sa páči, máte slovo. Vážený pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi stručne povedať niečo o udalostiach, ktoré sa udejú tento týždeň vo Veľkej Británii. A dve veci. No a poprvé, aká Veľká Británia bude hlasovať za opustenie EÚ, tak ja sa vzdám a toto e, pozície spravodajcu, myslím, že to bude len vhodné a uvidíme, ako to zoberie naša skupina. No a ja myslím, že by bolo dobré, ak by nadchádzajúci spravodajca mal nejaký vlastný prístup k ďalšiemu postupu dovolí by dobré. Dať možnosť, no to otvoríte. To vne veľká výzva pri postupe je, že ja si nemyslím, že budeme hlasovať o opustení EÚ. Takže ale musel som to spomenúť bez ohľadu na výsledok vo štvrtok. Bude to tesné a nič už nebude rovnaké. Ja som sklamaný z toho, že energetika nezohrávala veľké slovo a to mi je ľúto. Energetická únia drží naše krajiny spolu. Plyn, elektrický prúd, toto všetko je v srdci Európskej únie. A je mi ľúto, že to tak nebolo a som tým sklamaný. Ja som loboval za prepojenú energetickú sieť. Ak by sme tom dosiahli eh, väčší pokrok, tak by to určite malo veľmi pozitívne dopady. Ale dovolte mi teraz prejsť eh, k samotnej správe. Správa je snahou zaistiť pokrok v ambícií eh, z Paríža. Paríž zmenil sveta. Ja musím povedať, že je to neočakávané. Ja som nečakal ten cieľ 1 postupne, je to správne. A Avšak výzva pre nás tu je uznať, že širší kontext e, nevyrieši len systém ETS a preto treba uznať, že cieľa 2030 treba e, revidovať. No a keď budeme žiadať len jednej politike, že vyrieši všetky problémy, myslím, že je nezmyselné správa sama o sebe obsahuje isté aspekty, ktoré nie sú populárne a niektoré aspekty, ktoré sú populárne. A to je nevyhnutné. Ja nepochybujem o tom, že budú predložené pozmeňujúce návrhy. A v tomto období ja čakám 5 alebo 6. A tým hovorím, že to trochu niekoľkonásobne podceňujem. tú príležitosť zaoberať sa týmto detaľnejšia a určiť, ako postupovať preto. No, dnes sa ja som sa chcel byť veľmi otvorený a úprimný v tejto správe, no a preto lineárny faktor redukcie nebol prispôsobený a nie preto, že sa mi páči ambície, ja si myslím, že ich môžeme dosiahnuť bez prispôsobenia lineárneho faktora, ale ak tento výbor nesúhlasí, tak ja predložím pozmeňujúci návrh, ktorý bude ambicioznejší. Nemyslím. A, a jeden sa k tomu neskôr a k týmto prístupom, ale dovolte mi povedať jasne prvú vec, ktorú chcem urobiť, alebo ja som teda hovoril už o, trochu, o troch aspektoch, ktoré musia byť zavedené predtým, než kde je zmysluplné najskôr dopad na zmeny do, faktora na 2,4 mať veľké finančné dopady. Kde zrušiť 700, po 700 miliónov povolenia okamžite a to je správne. Treba nájsť spôsob redukcie odbytku, ktorý existuje v obchodovacom systéme bez eh, redukcie nadbytku vytvárame ďalšie fázy, keď sa objavia ďalšie povolenky a ďalšie politiky v rámci Európskej únie boli uspokojivé. Oni znížili emisie a keď uznávame, keď boli úspešné, tak uznávame. Musíme vyriešiť eh, aplikačné politiky Európskej únie, eh, ktoré boli trochu úspešné a prepracovať ich a zistiť, ako môžeme stiahnuť ďalšie nadbytočné povolenky sa je obrovský krok vpred. Pán Belet robil veľký krok e, pri dosiahnutí, za to si zaslúži pochvalu, ale to, aby sme išli dopredu, musíme doplniť MSR, no, pretože to bude nás čaká ďalšia povolenie, no a lineárny faktor to nerieši adekvátne, no a preto som to presadzoval v tejto správe, aby sme zistili, či sa dá urobiť niečo iné. Keď sa sústredíme na prístup členských štátov, vidíme, že niektoré štáty sú ambicioznejšie, niektoré menej. Tempo zmien by však nemalo byť diktované tým, ktorý, tými, ktorí sú najrychlejší. Myslím si, že tieto dodatočné príplatky pri dekarbonizácii eh, by sa mali zohľadniť. Skúsme tie príplatky spracovať nejakým spôsobom. Všetky tie krajiny, ktoré podpísali a ktoré sú, sa cítia patrí do vysoko ambicioznej koalície, by potom mali byť na ne poukázané, ak nesplnia svoje ambiciozne ciele. Musíme nájsť tú fázu, keď e, komisia nedokáže alebo dokáže poukázať prstom na tých, ktorí e, deklarovali niečo a potom nedokázali splniť to, čo deklarovali. Myslím si, že tieto mm, dekarbonizačné e, príplatky, povolenky by mali byť príkladom, pretože v Paríži bola istá zmluva, tu treba dodržiavať, treba kontrolovať, či sa dodržujú tieto veci, treba prihľadať na všetky aspekty ekologických e, opatrení a politiky, ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Do roku 2020 by sme nemali e, sa iba chystať na cestu, vtedy by sme tú cestu už mali pomaly prichádzať do cieľa tejto cesty. Pretože v roku 2030 už máme zasa iné ciele. Musíme sa rozhodnúť, že ich dosiahneme. Na to potrebujeme revidovať a kontrolovať to, ako na tom sme. Nemôžeme v tejto veci ustupovať, musíme trvať na svojom. Ja by som trval na tom, že to má byť takto. Som veľmi rád, že ľudia sa venujú tejto téme tak intenzívne. Samozrejme, mi pošlite všetky pozmeňujúce návrhy. Ja som aj keď som bol spravodajca, nemohol dostať do textu to, čo som si predstavoval, žiadne moje fantázie sa tam neobjavili. Práve, že som praktický človek ochotný pristúpiť na kompromisy. Prosím, zaujmíme rozumné stanoviska a potom sa postavme za výslednú správu. Ja chcem zdôrazniť, že táto správa e, prispeje k tomu, že zredukujeme zaťaženie planety uhlíkom. Som optimista. Ne, nezáleží mi na tom, akým spôsobom sa dostaneme do cieľa, ale do cieľa sa dostať musíme. Teraz sa iba snažíme navigovať, zistujeme, kde sme. Ja pochádzam zo Škótska a keď sa chcem dostať do Štrasburgu. Môžem si zvoliť mnohé cesty, ale tak či tak každý mesiac končím v Štrasburgu, či si volím túto cestu alebo inú cestu. To isté pri e, nízkej, karbo, nízkokarbonovom, nízkouhlíkovom hospodárstve. Akoukoľvek cestou sa, sa tam dostaneme, na to nezáleží ale bude maximálne dôležité, aby sme neutíchali, aby to bolo neutíchajúce úsilie, aby sme neustávali vo svojich úsiliach. Musíme inovovať, aby sme sa vyhli vysokým nákladom, E, priemyselné odvetvia aj tak musia inovovať. Inovovanie je dôležitejšie ako čokoľvek iné, pretože toto dokáže ušetriť finančné prostriedky, toto dokáže pomôcť životnému prostrediu. Preto treba na začiatok venovať isté finančné prostriedky na podporu inovovania, pretože sa to všetko vyplatí. Treba urobiť maximum Porovnávacie parametre, ktoré si nastavíme, tie e, sú dôležité pre celkový obraz, aby sme videli, kde sme. V reálnom čase sa musíme venovať tomu, čo je dôležité. Takisto tí, čo sú malí prevádzkovateľia, ktorí vypúšťajú od 25 tisíc do 50 tisíc tón, na týchto sa treba tiež obrátiť a prijať príslušné opatrenia. Chcel by som takisto pripomenúť mikroznečisťovateľov, napríklad univerzity, nemocnice, vojenské základne. E, títo nesmú byť zaťažení byrokratickými, administratívnymi papiermi a záťažou, pretože ETS by malo byť niečím, čo spolu s národnými zákonmi a národnými prístupmi by malo byť hodné pre každému, mal by to byť systém, ktorý je celkovo zvládnutelný, menej byrokratický a efektívnejší. Takto by mala vyzerať ETS. A záverečná poznámka, to je viac vrstvový prístup, niekoľko vrstvový prístup. Moja vláda, čo ma celkom pobavilo, e, najprv bol proti tomu, Niekedy treba podraždiť byrokratov, dokonca aj vládnych byrokratov, tým, že im predložíme spôsob, ako robiť veci lepšie. Myslím si, že aj vy, čo ste tu v miestnosti, chápete, že ak ste veľký znečisťovateľ a ak vám ešte dajú zadarmo e, emisné povolenky v 100% výške vášho znečistenia, tak asi to je, nie je efektívna cesta na znižovanie znečistenia. Takisto penalizovanie v plnej výške by nebolo riešením. Preto treba nájsť iné spôsoby, systémy, ktoré fungujú. Ja myslím, že by to mohlo byť e, realistické nájsť takéto záležitosti. Musíme byť otvorení voči nápadom a tento e, korekčný faktor, prírezový korekčný faktor by nám mohol ukázať, kde sa nachádzajú priestory na zlepšenie. Už vás nebudem ďalej unavovať, hoci tu mám kopu poznámok a má hlavu plnú nápadov, mohol by som pokračovať, ale záverom poviem len toľko, že som veľmi dobre sa mi spolupracovalo s tieňovými spravodajcami. Vynikajúci kolegovia, je to iba začiatok spoločnej cesty. Určite nájdeme kompromisy, určite naše ambície budú v tej správnej výške a ambície, na ktorých sme sa dohodli v Paríži, jednoducho definujú našu, náš budúci cieľ. Dúfam, že nájdeme zhodu, príjmeme také pozmeňujúce návrhy, ktoré nás posunú ďalej. Iba tak budeme úspešní. Iba takto sa dá zvíťaziť. Ďakujem tieňovým spravodajcom, ďakujem pán predseda za slovo a teším sa na tie zrušujúce časy, ktoré nás čakajú. Tento Ďakujeme pekne, pán Duncan. Kým začneme, dovolil by som si aj ja istý komentár k vašej téme, k tomu, čo ste povedali na začiatku. Ako výbor Envy sme si istí, že budete našim spravodajcom pre reformu ETS aj po 23. A to je naša nádej a dúfam, že budeme zjednotení. Dúfam, že budete môcť pokračovať v práci, ktorú ste takto dobre začali. A teraz začneme zástupcami EPP. Ivo, máš slovo. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem zdôrazniť to isté, čo ste povedali aj vy. Mám tu otázku. Včera som dostal otázku od tlače. Čo sa stane, ak sa ak sa stane niečo nečakané, alebo spravodajca e, odstúpi. Ja dúfam, že pán Duncan zostane s nami. E, urobili ste, pán Duncan, fantastickú prácu ste odviedli. E, táto správa je vynikajúcou základňou pre začatie rokovaní. Podporujeme veľa vašich návrhov, ktoré ste predložili. Zostávame optimistickí v tej veci, že situácia po roku po 23. situácia po 23. bude priaznivá pre nás. Som optimistický aj čo sa týka implementácie eh, tohto dokumentu. Eh, pán Ševčovic si dúfam uvedomí, že energetická únia musí zahrnúť v nasledujúcich mesiacoch a rokoch aj ETS, a Spojené kráľovstvo bude, dúfame, tiež v základnom jadre tejto energetickej únie. Zostávajme optimistami. Na druhej strane, pán predsedajúci, chcem povedať e, k správe samotnej, že je tam veľa pozitívnych prvkov. Naozaj to je inšpirované zmluvami z Paríža. Samozrejme, že sa tu rešpektujú aj národné záväzky a cieľ minus 30 do roku 2030 je ten veľký cieľ, ktorý máme pred očami spolu s ďalšími čiastkovými cieľmi. Ten rozkol, rozpor medzi aukciami, povolenkami, ktoré sa e, obchodujú na aukciách a s e, prideľovaním zadarma na druhej strane. Som rád, že nezatvárate dvere za, týmto, za touto rozpravou, diskusiou, pretože predložíme pozmeňujúce návrhy, aby sme mohli začať diskutovať o týmto rozdiel, o tomto rozdelení, o tomto, či prideľovať zadarmo povolenky alebo obchodovať s nimi na burze, pretože energetický priemysel má pred sebou viaceré možnosti a otvorenie tejto diskusie by mohlo byť hlavným nástrojom na odpoveď na túto otázku. Sústredíme sa vy ste to neurobili, ale je, nemyslím si, že by ste s tým nesúhlasili. Nie ETS, non-ETS e, nie je súčasťou tohto legislatívneho návrhu, ale ETS a non-ETS sa e, dotýkajú, sa prepájajú. Napríklad konštrukt, stavebníctvo a doprava. V týchto sektoroch potrebujeme aj prístup ne ETS a myslím si, že to nám dáva manevrovací priestor aj v, sektore, ktoré, v sektoroch, ktoré sa riadia systémom ETS. Myslím si, že to tam treba tiež spomenúť a predložiť pozmenujúce návrhy, ktoré sa týkajú napríklad leteckej dopravy, aby diery, ktoré tu máme v leteckej preprave, diery v legislatíve, v plnení, aby e, tieto diery zmizli. Únik uhlíka vrstvový, viacvrstvový prístup. O tom sme hovorili posledného pol roka. Očaril nás váš prístup toho viacvrstvového prístupu. Ale keď sme si to rozanalizovali a keď sme videli, aké to je spletité a možné nechcené vedľajšie účinky, e, tak sme sa vrátili radšej k návrhu komisie, Dúfam, že nájdeme nejaký kompromis medzi návrhom komisie a tým viacvrstvovým prístupom, ktorý navrhujete vy. Myslím si, že binárny prístup, ktorý múdre, múdre ženy a muži komisie predložili na stôl, by mohol byť ten správny. Uvidíme, čo sa stane v nasledujúcich týždňoch. Hovorili ste o porovnávacích parametroch, štandardoch, to, to je kľúčová záležitosť, tieto tzv. benchmarks. Hovorili ste o skutočnom čase, real time, na miesto obzerania sa do um, minulosti. Predložíme posunutie týchto porovnávacích parametrov na vyššiu úroveň ich e, modernizáciu, aktualizáciu. Neviem, či ste takéto niečo predložili vy, my to predložíme. E, dotkli ste sa aj e, vnútorných nákladov. Tieto vnútorné, vnútorne vznikajúce náklady, tzv. inherent costs, tieto tvoria takisto časť aukcií a myslím si, že to musíme E, vyťahnuť na svetlo a popridelovať aj tieto také skryté vnútorné náklady proporčne. Viem, že neexistuje rovnaké pravidlo, rovnaké hracie pole pre všetkých, takže sa smerom k nemu vydajme a vytvorme rovnaké pravidla pre všetkých. Inovácia. Táto je základná. Súhlasíme s vami v tej veci, že toto je zásadná vec. Možno len jedna vec, pán predsedajúci, pán spravodajca. Musíme sa poučiť z to z predchádzajúcich aktivít, že sme mali možno príliš veľa pravidiel, podrobných kritérií pri predchádzajúcich počinoch a na konci sme zistili, že, nakon, že ne, ne zostalo dosť peňazí v rozpočte. Ďalšia téma, mali znečisťovateľia, tam súhlasíme s vami. A posledná vec, ale nie posledná vo význame, je interakcia s inými politikami energetická efektívnosť, obnoviteľné zdroje, či už na únijnej úrovni alebo na národných úrovniach. Súhlasíme s tým, že treba tieto interakcie preskúmať. Niektorí aktéry hovoria, že to je prekrývanie sa. Nie je to prekrývanie sa, je to interakcia. Obnoviteľné zdroje sú dôležité, energetická efektívnosť tiež. Musíme naozaj rozanalizovať dopad jednej politiky na inú politiku. Musíme revidovať záležitosti kontrolovať, čo sa deje v priebehu. To je nevinutné. Ďakujem ešte raz a veľa šťastia. Ďakujem vám. Slovo má pán Geloter. Ďakujem pekne. Uvidíme, ako sa tá správa bude volať v budúcnosti. Dúfam, že pán Duncan bude aj naďalej spravodajcov, ale život je taký, že ide tu o voľbu, takže uvidíme, ako to dopadne. Dúfam, že všetci Spoločne chceme riešiť situáciu v oblasti boja proti klimatickým zmenám. Spojené kráľovstvo platí, patrí k tým, ktorí to chcú riešiť. Takže uvidíme, čo sa udeje vo štvrtok. Musíme sa pozrieť na európsky emisný systém, to je kľúčové, kľúčový nástroj pri dosahovaní našich klimatických cieľov. Zhruba pred rokom sme začali pracovať na tejto téme a vtedy vlastne som sa aj ja sám vehementne zasadzoval o to, aby komisia <clears throat> tento návrh predložila ešte pred letnou prestávkou. Komisia vtedy to spravila, komisár Kalnete, ale aj Mara Ševčovič. A teraz máme tú správu pred nami. Ďakujeme pekne za pána Dankena. A je teraz na čase, aby sme sa tejto správe venovali. A teraz tu zastávam Jute Guteland, našu tenevú správu, kým konáma pod požiadala, aby som sa vyjadril v jej mene, pretože nemôže byť medzi nami dnes. Pokiaľ ide o správu samotnú, naša politická skupina, väčšia časť, by si bola bývala želala, aby sme postupovali ambicioznejšie. Treba povedať, že tu treba ešte sa viac posnažiť a emisný obchodný systém. Viackrát sme vyskúšali vlastne eh, riešiť to záchodu, backloading ako prvý, ja viem, o čom hovorím, ošetíval som pri tejto správe, ale aj pokiaľ ide o trhovú stabilizačnú rezervu, teraz je konečne na čase, aby sme to urobili správne a myslím si, že je dobre, že vlastne sme si tu dodali ten priestor, ale predsa len ešte pred nami veľa práce. Chcem povedať, že táto správa bola predstavená ešte pred konferenciou COP21 a mali sme dohodu. Neviem, či tu niekto veril v miestnosti, že sa nám podarí v Paríži niečo dosiahnuť. Teraz máme takúto dohodu. Musíme teraz tomu dostať. A musíme to aj vo forme toho emisného systému teraz zapracovať. Pokiaľ ide o obsahové body, pre našu politickú skupinu sú dôležité nasledovné teda ako dosiahneme tie ciele, pokiaľ ide o oteplovanie Zeme, e, stlačiť na 1,1 stupňa, aby to bola jasná hranica na úrovni 2 stupňov. Do roku 2050 je dôležité, aby sme tie emisie e, zredukovali na úroveň 80 až 95 v porovnaní s rokom 1990. Spravodajkyňa, tieňová spravodajkyňa Jote Guteland. Pre ňu je dôležité, aby sme spoločne s ostatnými kolegami ešte predložili pozmeňujúce návrhy, ktoré vlastne prispôsobia tie naše ambície na klimatické ciele, ale postaráme sa spoločne aj o to, aby to bolo stabilnejšie a dalo sa predpovedať pre aktérov priemyslu, aby sa to jednoducho sprísnilo. Musíme nájsť určitú vyváženosť. Hlavný problém je v súčasnom systéme, že máme príliš veľa certifikátov na trhu, Musíme sa toho zhostiť a bude to asi aj bolieť, ale musíme zároveň sa postarať aj o to, aby tu bola hospodárska súťaž zabezpečená pre európske priemyselné odvetvia, aby sme niečo nepokázili. Musíme sa postarať o to. V prvom vlastne období to bolo úplne extrémne. Mali, musíme sa vyhnúť tým win for profits, musíme rozpracovať aj korekčný faktor. V každom prípade musíme poriešiť situáciu všetkým v tých regiónoch, ktoré to potrebujú. Nesmieme zabúdať na tých ľuďoch, ktorí v týchto sektoroch pracujú, pretože oni vnímajú Európu eh, ako možného záchrancu. Takže, čo je kľúčové, je hlavne tá miera. Musíme to prispôsobiť lineárnemu faktoru, prispôsobiť tie ciele. Ten komisný návrh počíta z 2,2. My chceme, aby tu bol ročný faktor na úrovni 2,4. Takisto musíme a môžeme nemôžeme pripustiť ďalšie e, certifikáty, to znamená, tie nadbytočné certifikáty treba vymazať po uplynutí toho obdobia a B, tie nepridelené certifikáty jednoducho treba vymazať. A pokiaľ ide o carbon leakage, unik uhlíka, my vítame, že takéto e, pridelovanie zadarmo je na úrovni 53%, ešte stále sú tu 57% na úrovni akcií. My ako politická skupina to vieme takto podporiť, ale chceme, a to zdôrazním, že takéto pridelovanie zadarmo je skôr výnimkou v systéme, čo je dôležité pre nás, je to, aby sme mali väčšiu flexibilitu pri tomto prideľovaní, pri toho systému, aby sme mali takú narazníkovú zónu, pokiaľ ide uplatňovanie toho korekčného faktoru. A komisijný návrh aktualizuje benchmarky na 10 v viacerých sektoroch, sústredí sa predovšetkým na to, aby sa tie jednotlivé sektory od seba lepšie diferencovali, aby systém bol férovejší. Tu principiálne súhlasíme so spravodajcom, avšak pristúpili by sme k tomu my inak, aby sa urobilo všetko preto, aby tu neboli nejaké zadné dvierka, ktoré by mohli vzniknúť. Takýto zacielený prístup, hodnotiace štúdie komisie podľa môjho názoru dobrým základom, avšak musí byť ešte doladený. Spravodajca Ian Duncan podporuje model Francúzska a anglická. My si myslíme, že tento prístup komisie má veľkú výhodu. Máme už vlastne hodnotenie dopadov, teda musíme ho mať, aby sme sa tu neuberali cestou rizika, že tí podozriví, ktorí tu vždy boli, povedia, že najprv musí byť hodnotenie dopadu a, a nemôžeme sa tomu venovať ďalej. Takže Nepotrebujeme takýto dvojčasťový model, aby sa dosiahla úroveň 30% pridelovania zadarmo. Žiadne pridelovanie zadarmo by malo byť v tých sektoroch, ktoré jednoducho nie sú na zozname uniku uhlíka. Aktualizácia tohto zoznamu každých 10 rokov je dôležitá pre plánovanie. Dôležité je, aktualizácia informácia produkčných údajov a potrebujeme lepšiu základňu každé 2 roky a nie každých 5 rokov. Čo je dôležité je, aby sa dali stimuly pre tých, čo to robia správne. To vyčleňovanie, tam sa držíme naše linky ako EP a žiadame všetky opatrenia, v rámci boja proti klimatickým zmenám. To sme vlastne urobili aj v rámci prvej diskusie, pokiaľ išlo o začlenenie vzduchovej, do, vzdušnej dopravy. Myslím si, že tu máme viaceré oblasti, náklady tu sú potrebné a odkiaľ ich máme získať. Myslím, že väčšina našej politickej skupiny si myslí, že to musí byť zacielené, uplatnené heslo kompenzácia pre nepriame náklady. Tu chceme systém na európskej úrovni, aby sme boli konkurencieschopní aby si to nekonkurovali členské štáty navzájom. Pokiaľ ide o fondy, zriadenie inovačného fondu, inovačný fond musí byť navýšený na to, aby sa pomohlo priemyslu pri dekarbonizácii, ale zároveň chceme mať aj jasné kritéria pri výbere týchto projektov. Pri zriadovaní modernizačného fondu tam chceme urobiť všetko preto, aby Jednoducho tie peniaze, ktoré sa tam uplatňujú, boli v súlade s kritériami Európskej investičnej banky a chceme skutočne transparentnosť, nie aby tu boli nejaké záležitosti, ktoré mm, nás príjmu k tomu, sme sa pýtali, že či to treba modernizovať, ale to, čo vlastne Európska investičná banka má ako kritérie, tak to by tu malo byť uplatnené a malo by to byť čo možno najtransparentnejšie. Čo je dôležité, je zriadenie nového Just Transition Fund a tu chceme predovšetkým tie sektory začleniť do toho, kde dochádza k sociálnym problémom. A táto forma má byť komplementárna k tomu iným fondom, ako napríklad sociálny fond, predovšetkým v tých sektoroch, kde možno ľudia pri zmenách spoločnosti na nízkouhlíkovú spoločnosť nemajú potom prácu. Takže to treba takto podchytiť. A v neposlednom rade ešte dve veci problematické spomeniem, o ktorých stále hovoríme a o ktorých sme hovorili vlastne aj na klimatickej konferencii, tak to sú na jednej strane vzdušná doprava a lodná doprava. Podľa nášho názoru by sme mali oba sektory riešiť na medzinárodnej úrovni. My vieme, že pokrok je jednoducho pomalý a v tomto prípade ten slimák pokrokový musí jednoducho ísť rýchlejšie a chceme, aby to na medzinárodnej úrovni išlo rýchlejšie. Ak, ak sa to však neudeje, tak musíme v oboch sektoroch sa zamyslieť nad tým, ako ich môžeme do toho začleniť, zaangažovať, pretože sú síce iba malou časťou, pokiaľ ide o emisie 8%, ale stále narastajú veľmi rýchlo a preto prednosť má samozrejme medzinárodné riešenie, ale nebudeme mať medzinárodné riešenie, tak sa musíme zamyslieť nad tým, ako sa to dá celé vyriešiť. Takže to je z mojej strany za našu tieňovú spravodajkyniu je to Guteland a za našu politickú skupinu. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. A teraz tieňový spravodajca ALDE, tieňový spravodajca GUE, tieňový spravodajca Zelených, nikto z nich tu nie je, ani za EFDD skupinu, tieňový spravodajca pán Nano. Pani Nano. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať nášmu kolegovi Duncanovi za jeho vyčerpávajúcu prácu. Ďakujem mu predovšetkým za to, že umožnil výmenu názorovať s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, hospodárskeho sveta a priemyselných odvetví. Zdieľame väčšinu týchto návrhov spravodajcov, ale chcela by som zdôrazniť tie body, kde máme určité rozdielne názory. Pokiaľ ide o prístup, progresívny, pokiaľ ide o únik uhlíka, tam máme určité výhravy a vlastne návrh komisie nebol uspokojivý. Ak sú to niektorí znečisťovateľa, exportéry, ak sú zašlenení do takéhoto E, prospešného prístupu, tak sú tu zasa ďalší e, exportéry, ktorí sa snažia, tak tí do toho nie sú začlenení, tak to jednoducho kriví tú hospodárskú súťaž a jednoducho my to nemôžeme podporiť. Klimatické ciele nemôžu zničiť náš priemysel a argumentácia komisie, tak ako vlastne ten prístup po etapách, jednoducho môže byť problémový. Avšak ciele a požiadavky klimatické pokrývajú, sa týkajú celého nášho hospodárstva, to znamená všetky sektory musia byť zmobilizované. Ale v článku 1 pod 4 DB, kde, ktorý modifikujete, tam sa hovorí o interakcii s politikami klimatickými a energetickými, ale my musíme takisto rozšíriť túto koordináciu napríklad na dopravu, a rovnako aj pokiaľ ide o tie prideli zadarmo, a tieto musia byť vnímané v kontexte širšom, na to, aby sme chránili všetkých aktérov a všetky etapy tohto procesu, predovšetkým, keď pristupujeme k tomuto sektoru vo všeobecnosti, cez prízmu oddelenia od trhu, oddelenia jednotlivých sektorov. Ďakujeme veľmi pekne. Pán Lize, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne pánovi Duncanovi. Chcem sa ospravedlniť, že som prišiel trochu neskôr, pretože som netušil, že bude tak rýchlo postupovať, ale napriek tomu je škoda, že zo strany ostatných politických skupín tu nie sú všetci tieňoví spravodajcovia. Možno by sme ich mohli obvolať a zistiť, kde vlastne sú, pretože potrebujeme mať komplexnú diskusiu. Chceme za EPP, a to Ivo Belet aj predostrel, ambicióznu klimatickú politiku, ale chceme uistiť sa, aby to neboli situácie úniku uhlíka, kde podniky budú nútené vysťahovať sa do iných regiónov, kde tie štandardy nie sú také prísne. My si myslíme, že jednotlivé sektory, pokiaľ ide o návrh komisie, majú určitý problém. Návrh komisie ako taký nie je zlý, ale dá sa zlepšiť Najdôležitejší bod je ten, aby sme mali viac prideľovania zadarmo pre jednotlivé priemyselné odvetvia, ktoré môžu byť ohrozené inak únikom uhlíka. A ten očividné riešenie, ktoré tu máme na vyriešenie toho problému, je to, aby sme ten podiel aukcií trochu znížili. Myslím si, že členské štáty chcú spolupracovať, pretože ak sa vysťahujú podniky, tak nebudú tu príjmy z daní a to nie je v záujme ministerstie financií. Ja neviem, že ak by sme obmedzili trochu tie aukcie, že tu by tu boli menšie príjmy pre ministrov financií, pretože to môže jednoducho navodiť určitý nedostatok a tým sa cena zvýši, ale budeme mať aspoň možnosť plánovať, pokiaľ ide únik uhlíka, to znamená, tí, tí najlepší musia mať 100% zabezpečený prídel zadarmo. Ďalšia, ďalšia páka, ktorú máme, to je vzdušná doprava. Či chceme alebo nie, tak poprvýkrát tu vlastne tento vzdušnú dopravu môžeme prerokovať s ostatnými odvetviami a vlastne redukčný zníženie máme tu iba 10%, pokiaľ ide o oceľ, cement a ostatné, tak tam je cieľ na úrovni 43 a toto nemôžem vysvetľovať nejakému producentovi úcele, ktorý bojuje za pracovné príležitosti, čiže má jednoducho 4 krát toľko ušetriť ako vzdušná doprava. Aj v vzdušnej doprave máme konkurenciu, ale nie prísnejšiu alebo vážnejšiu ako napríklad v oceliarskom sektore. A tretí prvok, ktorý tu by mohol trochu polepšiť priemyselným odvedviam, je to prepojenie medzi effort sharing a EDS. Ja viem, že to je citlivé, ja viem, že členské štáty budú na to reagovať kriticky, ale tá situácia je úplne jasná. Predseda komisie Jean-Claude Juncker pred voľbou v Európskom parlamente uviedol, že potrebujeme cieľ energetickej účinnosti na úrovni minimálne 30 ale tá, to sa teraz pohybuje na úrovni 27%. Je tu návrh EPP, bude sa o tom hlasovať vo šutok o správe Markusa Pípera, kde hovoríme, že minimálne 30%, to znamená, nie väčšina veľká parlamentu bude za to, aby sa tento cieľ účinnosti zvýšil. Okolko to sú no sa názory rôznia, ale minimálne teda 30%. Ak tomu tak bude, tak to potom bude viesť k úsporám Predovšetkým pokiaľ ide o effort sharing, pokiaľ ide o budovy, tu máme najväčší potenciál, pokiaľ ide energetickú účinnosť a tu by sme možno mohli potom trochu dať priestor na dýchanie priemyselnému odvetviu, kde budeme pri ETS trochu veľkorysejší a pri effort sharing zasa trochu polavíme. Členské štáty chcú menej ambiciozne cieľe. Naša úloha pri effort sharing bude jasná, že chceme pridať rýchlosť, a pokiaľ ide o zodpovednosť pri ochrane životného prostredia, toto chceme pripomenúť. Ak sa nám to podarí, ak urobíme toto všetko, ak ten priemysel, ktorý je postihnutý carbon leakage, budeme k nemu pristúvať lepšie, tak tých 10% najlepších budú mať skutočne 100% pridelovanie zadarmo, tak potom z môjho vlastného osobného uhla pohľadu môžeme hovoriť o ambícii, že či ten lineárny redukčný faktor navýšime, tu naša politická skupina je skeptická, ale Máme tu takisto aj otázku, že kedy vlastne začneme s tými novými znižovaniami, kedy z 1,7 pôjdeme na 2,2. Podľa môjho názoru tu je viacero informácií v prospech toho, že treba postupovať čo možno najrychlejšie, pretože tu už máme nadmerné plnenie tých cieľov 2020 a ak to, to toho započítame pri politike 2030 a jej implementácii, uvediem príklad z medicíny expert mi včera ho povedal, tento príklad, že keď ideme k lekárovi, tak si predstavujeme, predstavme si, že sme tlstí a musíme schudnúť 30 kg v, rámci, v najbližších dvoch rokoch, inak dostanete porážku alebo di, diabetes. A ak my po roku skutočne sme už schudli tak dobre, že 20 kg máme už menej, tak bolo by zlým signálom povedať teraz, že teraz si dáme šláčkovú tortu každý deň. Jednoducho budeme pokračovať, cítime sa lepšie, sme viac fit, lepší máme pocit a takto je to vlastne aj s ochranou životného prostredia. Keď už ideme dobrým smerom, tak nemôžeme zaspať na Vavrínoch, ale musíme pokračovať v tomto smerovaní aj ďalej. A na záver ešte pár pripomienok. EPP je proti e, tomu prístupu. Ja ešte som sa nezamyslel nad tým, že čo vlastne robíme s tými podnikmi, ktoré sú úplne na hrane, ktoré tých 100% zo strany komisie nedostanú v rámci kategórie 1 a mne sa zdá, že by sme mali aspoň preskúmať, že či by sme tu nemali nejaký prechod, prečo vlastne potrebujeme kategórie, prečo hovoríme, že buď tu máme 100% pridelovanie zadarmo, alebo 30 a potom sa to zníži na nulu Namiesto kategórie musíme mať krivku, aby každý na základe toho rizika úniku uhlíku bol zaradený a potom dostal zacielené prideľovanie. To znamená nie 80 alebo 120, ale jednoducho každý dostane to, čo si zaslúži. To znamená 25, 20, 35. Možno je to cesta, ako môžeme znížiť aktivity lobbystov. Ak budeme tu mať takéto rozličné kategórie, tak to bude mať dopad hneď na úrovni miliard a vlastne na tej osy budeme mať hneď iné zohľadnenie. Takže treba preskúmať, že či skutočne tie najinovatívnejšie podniky by sme nemali viac podporiť modernizačný fond je jeden z nástrojov. Pri autách máme super kredity, kto je mimoriadne dobrý, kto dvojnásobne splní ten cieľ, tak dostane takýto bonus, dobropis. Takže treba sa zamyslieť nad tým, či takéto podniky, ktoré, nepatria, ktoré patria do tých 10%, ale ktoré sú skutočne nadmerne dobré, či by sme týmto podnikom nemali dať viac takýchto certifikátov zadarmo, aby mali nejaký stimul, aby nie, že neboli potrestaní, alebo skutočne mali si stimul na to, aby urobili viac v oblasti ochrany životného prostredia. Pokiaľ ide o stimul, koordinačný fond, tak tam súhlasím s tým, čo povedal Matias, skutočne tento modernizačný fond musí byť modernizačným fondom, aby sme skutočne z dlhodobého hľadiska tieto opatrenia dotiahli do konca ak sa nám to podarí, tak by som osobne bol za to, že tento modernizačný fond musíme ešte navýšiť. A ja si myslím, že tu máme riešenie v článku 10c. Tam sa navrhuje, pokiaľ ide o elektrický, energetický sektor, tam by malo byť pridelovanie zadarmo. Podľa môjho názoru by bolo lepšie, ak by sme povedali, že navýšime modernizačný fond na to, aby sme tu potom tie štáty strednej a východnej Európy trochu dotiahli dopredu, aby tá inovácia investícií sa tu zašali, aby to pridelovanie zadarmo mohlo byť vo vzťahu k tým trvalým štruktúram Um, aby sa zlepšili tie štruktúry. A posledná vec, to takisto povedal Matias Gronte, earmarking je veľmi dôležitý, peniaze sa musia dávať za cieľenie, nehovoríme tu o nástroji pre ochranu životného prostredia, klimatic, boja proti klimatickým zmenám, nehovoríme tu o zapchávaní dier, to bola priorita parlamentu a toto musíme ešte jasnejšie v porovnaní s návrhom komisie napísať do toho finálneho textu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Poc. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem spravodajcovi za vynikajúcu prácu. Na pri tomto ďalšom pokuse náprav celého systému. Ja dúfam, že o 3 alebo 5 rokov tu nebudeme sedieť a opäť a hovoriť o tom, ako tento systém znovu ozdraviť a napraviť. A ak áno, tak dúfam, že už to budeme robiť eh, dosť eh, razantne. Veľa vecí tu zaznelo a rád by som zmenil pár momentov, alebo skôr sa spýtal ako niečo iné k lineárnemu redukčnému faktoru. Navrhuje sa možnosť revízie, dobre, to je isté správne, ale je to skutočne to, čo chceme. Stabilita a predvydateľnosť, eh, keď navrhujeme zámerne nízky lineárny redukčný faktor len preto, aby prešiel a už dopredu vieme, že nie je absolútne dostatočný na to, aby splnil dlhodobé európske cieľe dekarbonizácie. Vieme, že ten redukčný faktor bude potrebný zhruba na úrovni 2,4. To vieme. A teraz hovoríme, že navrhujeme, aby cca o 6 rokov sa uskutočnila revízia, preto nevieme úplne to cestou, ak niečo priemysel potrebuje, tak je to stabilita a predvídateľnosť a nie, že povieme, dobre, teraz to bude takto, ale čo skoro sa navrhne revízia k rozdeľovaniu povolenia v aukciách členskými štátmi. Tam je číslo 57%. Mňa by zaujímala jedna jediná vec, ako komisia dospela k tomuto číslu, pretože ja som videl výpočty, ktoré hovoria o 59%. Videl som aj výpočty, ktoré hovoria o 52%. Takže chcem vedieť, ako toto číslo vzniklo, za prvé, a za druhé, či by to náhodou tiež nemala byť možnosť revízie, ak nie je isté, že je to správne číslo. To je druhá otázka. No a k benchmarkingu. Ja si myslím, že je dosť zvláštne hovoriť o benchmarkingu v súvislosti s CCS. Veď pre niektoré členské štáty je to drahé. Nie všetky ekonomiky členských štátov sú rovnaké, to snad už vieme. Pre niektoré členské štáty je to geologicky nemožné, nemajú vôbec žiadne geologické podmienky na to, aby niečo také mohli realizovať. A podľa môjho názoru je to problematická vec a môže to byť nespravodlivé. Nemrzí, že tam vôbec nie je uvedená otázka lesného hospodárstva, pretože možnosť fixácie uhlíka v lesoch je oveľa jednoduchšia, jednoduchšia a podľa môjho názoru je lepšia. Prevody povoleniek do Market Stability Reserve ste, je to nástroj, ale uvedomujeme si, že MSR sama o sebe je produktom zložitej a citlivej politickej dohody a že narušenie integrity MSR nemusí priniesť pozitívne výsledky Vieme to, sme si toho vedomi. A následná inovačný fond. No dobre, jednu jedinú vec. Ja jednoducho nepokladám za dobrý nápad úplne odstraniť ten ohľad na geografickú vyváženosť, tak ako to navrhuje komisia. Ak sa k tomu rozhodneme, tak, sa mus, tak si musíme uvedomiť a po tej histórii Európskej únie a po stredivých tendenciách, ktoré teraz sú v niektorých krajinách, o ktorých pán spravodajca hovoril, to narážkou na začiatku, či je skutočne dobré tu odstraňovať geografickú vyváženosť. Ja sa trochu divím, že to povedal práve pán spravodajca. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Bardzo, mm, przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, rada by som poďakovala pánu Dankenovi za prácu, ktorú odviedol na tomto návrhu správy, ktorá sa týka systému obchodovania s emisiami ETS a výsledky jeho práce e, opatrne prijímam. Poprvé, rada vidím, že existujúce koeficienty znižovania emisií sa zachovávajú. Ten koeficient, ktorý sa prijal v roku 2014 a ktorý je degresívny, vo svojom súčasnom stave znamená, že máme prehnané ambície, ktoré sa týkajú na e, ochrany prírodného prostredia. Tieto požiadavky sú veľkou výzvou pre európske hospodárstvo, a definitívne sa nemajú ešte zvyšovať, byť ešte ambicioznejšie. Návrh predpokladá, že sa po roku 2023 za tento koeficient zvýši, ak všetky strany Parížskej dohody e, budú plniť svoje záväzky. Ja si myslím, že toto je opodstatnené iba v prípade, že všetky znečistujúce krajiny, krajiny, ktoré vypúšťajú CO2, sa zhodnú na rovnakom prístupe, inak jednoducho podkopeme konkurencieschopnosť našich hospodárstiev. Fakt, že Parížská dohoda bola podpísaná, neznamená, že všetci signatári naozaj aktívne niečo aj urobia, aby chránili prírodné prostredie. Životné prostredie ehm, som rada, že si spravodajca uvedomuje fakt, že musíme chrániť aj priemyselné odvetvia v Európe a že je veľmi dôležité nepodceniť všeobecné ohrozenie úniku uhlíka vo všetkých sektoroch a pán Duncan e, na to s obozretnosťou dohliadol. Takisto zahrnul všetky odvetvia, napríklad tepelné elektrárne. Tie treba tiež podporiť. Som rada, že iné priemyselné odvetvia, ktoré majú radikálne zlepšiť efektivitu svojej inštalácií, na tieto sa tiež myslelo niekedy. To je nemožné, napríklad oceliarstvo. Oceliarstvo a iné priemyselné odvetvia, ktoré vypušťajú veľa CO2, napríklad produkcia hnojiv, e, nevedia takto rýchlo radikálne zmeniť efektívnosť Spravodajca pripúšťa, že sa dá znížiť koeficient na 1,3. Komisia navrhuje koeficient 2. Myslím si, že by bolo oveľa lepšie tieto indikátory a koeficienty e, prijímať realistickejším spôsobom a narábať s nimi realistickejším spôsobom. Politiky zmeny klímy Európskej únie e, sú ambiciozne. Treba si to všetko prediskutovať, aj keď nie som optimistka, čo sa týka týchto diskusí. Množstvo povoleniek v závislosti od potenciálu daného sektora pre únik uhlíka. E, neviem, flex, mechanizmus flexibility by nám skôr umožnil dať povolenky príslušnému odvetviu to sa mi zdá veľmi problematické, celá táto záležitosť, ale napriek tomu spravodajca sa postavil na tú správnu stranu pri kompenzačných mechanizmoch, navrhol riešenia, Všetky štáty, ktoré majú HDP menej ako 60 unijného priemeru a ktoré sú mimoriadne ťažko zasiahnuté v energetickom sektore, politikami klimatických zmien. E, pre tieto krajiny to nie je dostatočné. Návrh Európskej komisie nemôže jednoducho kompenzovať náklady, ktoré vzniknú tým, že sa bude uplatňovať environmentálna politika Európskej únie v plnom smere aj v týchto krajinách. Myslím si, že celkovo ideme správnym smerom, v tom spravodajcu podporujem. A čo sa týka predchádzajúcich návrhov z Európskej komisie prichádzajúcich, pán Duncan e, k ním pristupuje tak, že by sme mali znížiť byrokratický manažment mechanizmov kompenzácie. Mnohé, mnohé entity by tu mali mať naozaj limitovanú úlohu. Vítam jeho návrh, ktorý sa týka presunu Prahu, ktorý sa týka povinného verejného obstarávania v spomínaných priemyselných odvetviach. Transfer technológií je ďalšia téma flexibilita, ktorá sa týka financovania za, na nasledujúcich rokoch. Myslím si, že verejné tendre, procedúry verejného obstarávania nie sú nevyhnutné a že by sme mali investičné programy umožniť, aby boli implementované. Plne podporujem myšlienku, že finančné prostriedky a kompenzačné mechanizmy by mali byť ich pridelovanie by malo byť e, transparentné a pod verejným dohľadom. Páčia sa mi návrhy, ktoré sa týkajú administratívneho zjednodušovania a možnosti vylúčiť tie naj, tých najmenších znečisťovateľov. Verím, že pán Danke navrhuje taký smer ďalšieho napredovania, ktorý nám umožní zrealističniť tento systém. Ďakujem za priestor na vyjadrenie. Ďakujeme vám. Slovo má teraz pán Florence. Áno, ďakujem pekne. Kolega Duncan začal otázkou, vo štátok áno, alebo štátok nie. Na to musím reagovať, pretože také jednoduché to nie je. Ja som veľmi za to, aby ste zostali tu. Som veľmi za to, aby kolega Duncan to správo, ale to, keď ešte tak niekto povie, nie, tak a, eh, a, eh, to spoznáte môj postoj, kto, keď, keď niekto povie nie, tak musí, a, eh, musí poznať následky a dôsledky, a to je môj osobný návrh, a názor, ak po tejto debate, ktorú máme za sebou niekoľko rokov, keď poveda nie, a, tak nes, nestačí e, postúpiť skupinu, postúpiť niekomu inému na skupine. E, frak, e, skupina sa musí tiež písať o, na pozor svojej existencie. no, to povie nie, tak to znamená nie. No, ja nemám strach pred konfliktom pri všetkej tolerancii a existujú argumenty, ale ak rozhodnú, rozhodnete nie, tak eh, prosím nie len eh, dať eh, postúpiť správu, ale treba aj následné kroky prijať. Ďakujem. Ďakujem pekne, mám čas prediskutovať tieto záležitosti. A teraz pán Leinen, nech sa páči. Ja, hoffen wir mal, dass der Möbel... Áno, ďakujem pekne. Dúfam, že ten stiahovák nebude musieť prísť. A my budeme ďalej rozvíjať našu spoločnú politiku v kľudných vodách a ja by som bol rád, aby Danke takto pokračoval. Viem, aké e, snahy a boli potrebné vypočuť všetky zainteresované strany a vytvoriť si názor. Ja súhlasím s všetkými kolegami, že politika musí byť dôveryhodná aj naše nástroje musia byť dôveryhodné, no a ETS v treťom období bohužiaľ nesplnil svoje ciele, no a preto reforma je nevyhnutná na to, aby tento systém bol silnejší. pri prevencii vytvárania emisí, no a musí byť tiež spolahlivejší pre postihnuté sektory. Ja myslím, že máme kľúč k tomu, aby to bolo efektívnejšie. Začína to ambíciami. Máme minimálne, prislúbili sme minimálne 40% zníženia emisí, takže ETS musí prispieť svojim dielom, aby sme sa dostali na tú minimálnu hodnotu 40%. Pre lineárnom faktore e, redukcie budeme musieť ísť asi aj vyššie. A ja tiež vidím, Peter Líze to už povedal, že okrem ETS a iné sektory musia prispieť. K tomu prispiete ETS alebo nie ETS. To je sektor s rastúcimi emisiami. Lodnú dopravu treba tiež zaradiť. Otázka je, prečo tiež nie cestnú dopravu. To by bolo veľmi jednoduché. Zahrnú tam palivo. Rozhodnutie bolo však iné. Ale to je v podstate nedostatok že eh, bolo by ľahké zahrnúť eh, kuliva a pohodné látky, no ale dúfam, že túto operáciu teraz eh, robíme v budúcnosti. Sa budeme musieť tým zaoberať. V rámci ETS ja som tiež za pridelenie gratis certifikátov. To musí skutočne byť zaradené a treba sa zamyslieť nad tým, koľko stupňov zaradíme. Viac stupňový prístup je, viac úrovňový prístup je možnosťou zhodnotiť, zohľadniť. E, Vymyslia ja si myslím, že pri benchmarkoch e, potrebujeme metálnejšie odstupňovanie možno z 0,3 tam to začalo, ale potom to zvýši, možno zvýšiť na 1,5, pretože rôzne sektory, rôzne investície, zariadenia budú mať v budúcnom 10 ročí rôzne potreby. Ja som sa pozrel na mnohé podujatia, potrebujeme technológie prelomové v mnohých sektoroch. Je to tak pri chémii, hnojivách, cement, ocel a iných kovoch. Otázka je, komu sa podarí skok e, zo súčasných procesov priemyselných na tých bez emisí alebo s nízkymi emisiami a tento krok v budúcom desaťročí bude stáť veľa peňazí a ja by som bol rád, aby fond pre inovácie bol navýšený, ten nie je dostatočný. Treba, aby pomohli aj ostatní si fond aj upotrebujeme balík, aby prototypy, ktoré vzniklo boli použité správnym smerom, to je revolučný krok a treba, myslíte, ako by mohli pomôcť prostriedky z ETS. Niektoré regióny to postihne viac ako iné a preto treba myslieť aj na sociálne krídlo. No, treba vyslať signál mestám, regiónom, aj ľuďom, ktorých sa to týka, že ich neopustíme, ale že im pomôžeme. Takže máme viacero pozmeňujúcich návrhov a dúfame, že sa nám to podarí presadiť, získať väčšinu. Táto téma nemôže z parlamentu odísť s tesnou väčšinou, pretože vieme, že rada tie ambície musí podporiť, takže my sa musíme snažiť získať veľkú väčšinu vo výbore, ale aj na pléne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Gržíp. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som tiež pánu Dankenovej chcel poďakovať za návrh jeho správy. Táto téma je v každom prípade veľmi dôležitá. Aké ohrozenia vzniká pre krajiny, ktoré, no tak povediať, ktorých hospodárstva budú potrestané, ktoré na také fakt, ktoré ešte stále sú na takých faktorov ako uhlie. A teraz prechod na iné technológie, to je dlhý, drahý proces. Dôležité sú investície a modernizácia. A to tiež znamená, že tie odvetvia, ktoré majú modernú technológiu, idú na tom lepšie a nejde len o zníženie emisí, ale, ale ide o prirodzené procesy, ktoré sú dôležité obnoviteľné zdroje. To, tie sú veľmi dôležité. Treba dávať pozor, aby carbon leakage Zvíťazil máme skutočne veľký časový priestor a pre redukciu tepla. toto je veľmi dôležité. A dôležité je, dôležité tie podniky, ktoré produkujú málo emisí, no a sektor produkuje teplo, teplnú energiu Otázka je, ako môžeme zapojiť tieto branže a koľko odberateľov existuje. No a dôležité sú tie branže a to úzko súvisí s ETS, ale tento sektor sú tam nízke emisie, tam spadajú no a väčšie spádové oblasti aglomerácie vznikajú tiež tie problémy, ako v tých menej osídlených oblastiach, no a veľký potenciál vidím kogenerácii výroba tepla a elektrické energie súčasne. U nás, v Polsku, je sektor, ktorý produkuje teplo. Je tu 6-7 tisíc kWh alebo kWh energie a to je z technológie, ktorá presne je to kogenerácia tepla a elektrické energie. Ja myslím, že tento nový návrh, nová architektúra ETS by to malo byť zohľadené, ale mnohé kolegyne a kolegovia na to už poukázali. Fond modernizácie na jednej strane tu návrh aby istá časť bola mimo ETS, inými slovami zmeniť rozdelenia, na druhej strane ide o zvýšenú efektivitu. A myslím, že kogenerácia tú účinnosť práve zaručuje. No a tretia vec, o tom hovoril český kolega, geologické technológie, je tu o CCS, to sú veľmi nákladné technológie, ale znamenajú veľký potenciál. To celé bude dobre realizované v politike a absorpčný potenciál lesov napríklad, je to správne, na potenciál absorpcie sochto treba príslušne nadnite absorpcia CO2 a vyrazenie CO2 v lesoch, to je dôležitá téma. A myslím, že veľmi dôležitá téma je tiež potenciál, ktorý majú na pôda, polnohospodárstvo, tu zohráva dôležitú úlohu. Ide o technológiu, aby organické látky ostali v pôde. A to bude používať príliš veľa hnojív, tak to bude mať veľmi negatívne dopady na pôdu a kultúry v pôdach. Čiže stojíme pred mnohými výzvami. Nie je to jednoduchý proces. často majú len tie, ktoré sú len postihnuté priemyselnou aktivitou, ale opisujú to, je to pôvoda, ktorá skrýva ešte veľký potenciál. Ďakujem veľmi pekne. Rečení, ďakujem veľmi pekne. Ja podporujem pozíciu, ktorá, ktorú predložil koordinátor skupiny, do ktorej patrím aj ja. Ja by som v každom prípade chcel sa vyjadriť k dvom bodom. Poprvé, rád by som hovoril o e, gratis kvótach e, zo 100% na 50%, no a situácia z hľadiska redukcia e, emisí skleníkových plynov a z hľadiska hospodárskej medzinárodnej súťaže sa no, tak rýchlo nezmenila. Mne sa zdá, že je tu reálne riziko straty konkurencieschopnosti nášho priemyslu e, vo vzťahu k medzinárodnému priemyslu. A dovolte mi povedať ešte niečo k téme, ktoré sme sa zatiaľ nevyzreli jasne, a to je otázka e, tepla. No, komisia e, chce v svojom benchmarku Láťa e, e, bio, e, biomasu na dosahovanie cieľov ETS. No a toto opatrenie sa mi nezdá prispôsobené veľkým priemyselným intenzí, elektrointenzívnym zariadením, pretože majú veľké, veľkú, veľké množstvo biomasy ako, ako drevo pre ak by to mohlo byť riešenie pre malé stredné podniky, pre veľké nie. Treba sa zamyslieť dobre nad kritériami udržateľnosti využívania biomasy. To musí byť prispôsobené lokálnym miestnym zdrojom. Ide, nemôže byť, aby to viac škodilo z hľadiska skleníkových plynov ako plyn transport biomasy na kilometr. To je veľký zdroj emisí. ako pekne. Ďakujem pekne. A teraz eh, pani Evi. Ďakujem pekne, pán predseda. Do, je mi ľúto, že som prišla eh, neskoro. Ale my by sme chceli, aby chceli niečo vyjadriť. Iniciatíva sa mi veľmi páči. Už pán Duncan tu nie je, ale aj tak by som chcela poďakovať, aj keď práve prišiel. za e, skutočne vypočutí. Okrem toho sa mi celkom páčilo, že e, predložil návrh e, lineárny faktor, redukčný faktor bol zvýšený a to je jedna vec, ktorú chceme my podporiť, pretože vieme, že 2,2 ako lineárny redukčný faktor stačí práve na to, aby dosiahnutý do roku 2030 cieľ 40% zníšenia a preto nie je vhodný na dosiahnutie do cieľa 90% do roku 2050 a preto v každom prípade je dôležité, aby tie prísľuby, ktoré sme dali, boli aj splnené. toto ambiciozne a my pôjdeme týmto smerom aj pomocou našich pozmeňujúcich návrhov. Ja som za zvýšenie hranice NATO. To sa vystávať rizikám pre carbon leakage. A z hľadiska tých štúdí, ktoré sme videli prednedávnom, mám pocit, že nie je veľmi pravdepodobné, ak 40 465 eur bude stať tona, tak import a export v týchto oblastiach ETS mali zostať nechované, čiže nesúhlasíme s týmto opatrením. V každom prípade vec môžeme podporiť a to tiež rozdeliť percentuálnu hranicu aj by sme zabránili win for profits. Teraz Fondu inovácií s ním súhlasíme. Som s jeho podporou, pretože myslíme, že len pomocou inovácií sa dajú znížiť emisie a tým znížiť tlaka na klimatické zmeny z toho, aby sme pokračovali len pomocou systému platieb. To je pre nás mimoriadne dôležité, takže je dôležité, aby prostriedky boli použité na hľadanie najlepšej technológií pre obnoviteľné zdroje energie, na znižovanie emisí a nie sme za CCS. Takže prostriedky treba celkovo používať na to, aby sme zabránili emisiám, aby sme sa snažili smernicu podporiť pre vlastný cieľ zníženia emisí skleníkových plynov. To je samozrejme najvyšší cieľ a preto sa snažíme príslušne prispôsobiť pozmeňujúce návrhy. Dnes to už viackrát zaznelo, že tento systém nefunguje, respektíve, že nie je účinný, je citlivý na podvody, špekulácie a preto je dôležité zistiť, aby tento e, návrh fungoval korektne, ambiciozne, aby sme sa snažili a neminuli tieto ciele. Ďakujem veľmi pekne ešte predtým, než dostane slovo komisia, tak eh, chcem pripomenúť, že dnes sa niektorí kolegovia sú neprítomní kvôli zasadnutie výboru EMIS a niektorí kolegovia sú spravodajcovia ale pre výbor EMIS alebo zodpovední za skupiny, ale oni sú na tomto zasadnutí. No. Slovo teraz dostane komisia. pán Damian Meadows. E, nech sa páči, máte slovo. Thank, thank you, Mr. Chairman. Uh... Ďakujem za slovo, pán predsedajúci. V mene komisie by som rád svoje poďakovania vyjadril aj pánu Dankenovi, spravodajcovi, za jeho správu a za konzultácie s kolegami za ostatné mesiace, ktoré vykonal. Myslím si, že dôkaz jeho práce spočíva práve v tej rozprave, ktoré, ktorú sme tu mali. Vítame túto správu a myšlienky, ktoré sme si vypočuli od poslankyň a poslancov, návrh komisie, na ktorý sa odvolávali, sme priniesli do parlamentu pred letom minulý rok a v oktobri 2014 tvoril základ pre závery rady. Komisia jasne povedala, že ak spolu zákonodarcovia chcú zmeniť návrh komisie, zlepšiť ho, tak potom sa na to dá dá rozanalizovať, ako by sa to dalo urobiť. Základom je náš návrh, ktorý je prepojený so závermi Európskej rady a chcel by som poukázať na to, koľko rečníkov sa odvolávalo na Parížskú dohodu. ETS je nie, nie, nie len jediným nástrojom, ktorý sa používa. V piatok e, minulý týždeň, alebo dokonca pred dvoma týždňami, komisia predložila ratifikačný návrh k Parížskej dohode a tešíme sa, že sa to všetko rýchlo popodpisuje. Takisto pracujeme na tom, čo spomenuli predračníci, návrhy o využití pôdy, návrhy, ktoré sa týkajú lesníctva. Všetky tieto návrhy dostanete ešte pred letom. Chcel by som sa vyjadriť k trom či štyrom záležitostiam, ktoré dnes e, tu zazneli zareagovať na otázky, ktoré priamo smerovali na komisiu. Čo sa týka dôveryhodnosti európskych politík, systém obchodovania s emisiami ETS e, máme, hoci krajiny ako Čína, India, vyvíjajú podobné systémy obchodovania s emisiami. Komisia súhlasí, že treba naozaj si venovať dostatok času na tento počin, aby to bolo nastavené správne. Komisia navrhuje, že sa majú využívať skutočné údaje a prideliť povolenky 10 najúspešnejších inštalácií a firiem pri spolurozhodovaní, a nie v komitológii, sa navrhli kľúčové prvky a zdá sa nám veľmi zaujímavé, že spravodajca tu predklada návrh dodatočných opatrení, pričom architektúru návrhu komisie pri používaní skutočných údajov berie do, úvahu, do úvahy a chce aj týmto návrhom znížiť deficity. Prelomové technológie a dôležitosť financovania inovácie je druhá vec, ktorú chcem zdôrazniť. Samozrejme, že je naozaj kľúčové, aby tieto technológie skončili medzi ľuďmi a nie iba na rysovacích eh, nástenkách projektantov. K tým menším veciam, čo tu zazneli, možnosti opt-outu pre malých znečisťovateľov, eh, zdieľame obavy parlamentu, že je tu naozaj vysoké administratívne bremeno a že tu treba nastoliť tú správnu rovnováhu. A napokon by som chcel spomenúť využitie výnosov. Členské štáty e, komisii nahlasovali, že využívajú 90 výnosov aukcií z povoleniek na boj s klimatickými zmenami. A toto je prípad tzv. mekých povinností v zákone, že by mali využívať výnosy za aukcie týmto spôsobom. V júli minulého roka sa hovorilo, že členské štáty by mali používať tieto výnosy na tranzíciu. Vieme, že tieto tranzície, prechodné obdobia budú a komisia by mala venovať pozornosť aj tejto téme. Teraz k otázkam. Pán Poc sa pýtal, ako komisia prišla k číslu 57 Kvôli krátkosti času nepôjdem do detajlov. Komisia už o tom písala členským štátom, vysvetlovala, ako presne sa vyrátalo, 57% v našom návrhu. sú rôzne spôsoby výpočtu a k tomu tiež vznikli ďalšie dokumenty a ja musím skonzultovať s kolegami, či by bolo možné tieto dokumenty vysvetľujúce, ako sme prišli k číslu 57, posunúť ďalej. Lesníctvo. Komisia súhlasí, že všetky sektory, ktoré bojujú proti klimatickým zmenám, tak ako to spomína parížská ratifikácia, by mali byť zahrnuté. Pri lesníctve ešte pred letom sa vyjadríme k téme lesníctva a využitia pôdy. Takisto úloha biomasy, to, ktorá tu bola spomenutá. Efektívnejšie centrálne vykurovanie alebo vykurovanie, ktoré je riadené z úrovne miest a regiónov. Toto by tiež mohlo byť e, súčasťou boja proti klimatickým zmenám. Komunitné vykurovacie systémy zdieľaná legislatíva. Členské štáty budú predkladať návrhy, ako znižovať emisie, ktoré nezahrňa ETS, napríklad pri vykurovaní jednotlivých domov, súkromných domov. Máme tu takéto klauzuly a komisia plne súhlasí s tým, že by sme mali si rozanalizovať tieto záležitosti a to tak, ako keby sme revidovali Parížskú dohodu pred letom predložíme k tomu ďalšiu legislatívu, v ktorej budú ďalšie informácie. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. Ďakujeme vám za vyjadrenie. Zvyčajne po komisii dostane slovo spravodajca, aby sa uzavrela debata, ale ešte sme dostali žiadosť o slovo od pána Basa, ktorý je vo výbore pre znečistenie pre emis, emisie. Vo výbore emisie. Dobrý deň, pán predsedajúci. Je mi ľúto, že prichádzam neskoro. Mali sme vypočutia vo výbore EMIS, preto som prišiel až teraz, ale sledoval som diskusiu. Veľmi dobre poznáme tieto veci, takže by som možno e, mohol zareagovať aj na to, čo tu odznelo, aj keď som to nesledoval osobne, ale myslím, že mám pocit, že viem, čo sa pán Danke snaží dosiahnuť. K prvej poznámke. Stratégia pána Dankena hovorí, že očakáva, že práve takto to dopadne, ja by som povedal, že takáto stratégia je nebezpečná, pretože všetci vieme, že základ správy výboru in Envy vždy je základom, východiskom pre priemyselné odvetvia, ktoré sa pokúšajú e, tento návrh istým spôsobom spraviť ho bezzubým, zneškodniť ho. Nikdy sa to nestalo inak. Envy vždy, keď e, niečo dá na papier, nikdy to nie je záverečná neznenie po dohodách s radou. Takže keď pán Duncan hovorí, že takto, ako to napíše, ako táto správa bude vyzerať, takto to aj dopadne v praxi, myslím si, že sa mýli. Nie, to, čo bude na papieri, to razantné, to jednoducho odtiaľ pomaličky zmizne, stane sa správa bez zubov. Prečo? Myslím si, že hovoríme o správe, ktorá nemá až toľko ambícií, Eh, pán Duncan je píšný na svoj systém trojitého zámku na ambície. Hovorí, že sa musíme sústrediť na prekrývajúce sa politiky. Čo ale má na mysli je, že úspešné politiky ako smernica o obnoviteľných zdrojoch by sa nemali zrealizovať v praxi, pretože potom eh, tie obnoviteľné zdroje by tak očistili životné prostredie, že by nezostali emisie na obchodovanie v rámci ETS a potom by sa ETS nemohla rozbehnúť. Myslím si, že to je úplne zvrátené takto sa na to pozerať. Myslím si, že v rámci ETS by bolo treba veci sprísniť. Váš druhý tzv. zámok sa týka povoleniek. Použili ste vy, výber slova môže, smie a nie musí. To znamená, že vieme, že sa nič také nestane. Je veľa vecí, ktoré jednotlivé krajiny EÚ smú alebo môžu urobiť, ale ich nerobia. Čiže aj táto vaša poistka, tento váš druhý zámok e, nezaklapne, nezafunguje. A tretia vec. Hovoríte o roku 2023 ako o hranici, ktorá sa spomína aj v Paríži. Vieme, čo povie priemysel. Nemente pravidlá, počas hry, ale táto hra je kontinuálna hra, takže nikdy by sme nemali meniť pravidla. pravidla. Čiže do roku 2023 tu zostaneme tak, ako to je teraz. Možno už po štvrtku sa vzdáte mandátu, nebudete už spravodajcom, možno, že v roku 2023 tu už nebudete a potom budú ďalší ľudia bojovať s tou istou lobby, s ktorou bojujeme my teraz. Teraz by sme mali s tou lobby zabojovať. Teraz by sme mali povedať, aké sú naše ambície. Preto navrhujem tieto veci, ktoré navrhujem. Zjavne existuje dohoda medzi ECR a EPP o tom, že keď budeme hovoriť o porovnávacích parametroch, tak potom hovorme o skutočných emisiách, skutočne emitovaných emisiách. Ak sú teda tieto reálne skutočné emisie také dôležité, začníme rokom 2021 Nezačneme rokom 2015, nevychádzajme zo starých emisií. Vieme, že 27-percentná výška e, plnenia dohôd v oblasti emisií e, v Európe e, nie je taká ideálna, pretože sa musíme nie len zaoberať porovnávacími parametrami, ale aj východiskom, teda od čoho odčítavame všetky údaje, čo je tá základňa, z ktorej začíname východisko. Takže začnime našu ETS z toho správneho východiska, z toho správneho štartovacieho bloku. Téma li- lineárna redukcia LRT Tento faktor eh, by sa mohol zvýšiť. Niektoré krajiny Dokonca na to poukazujú, to som počul v rade. Pán Duncan mieni byť asistentom v tejto rozprave, alebo jednoducho povie nie, ešte kým sa to začalo. Myslím si, že my ako výbor Envy by sme mali podporiť takúto diskusiu, aby návrh 2,2 pre LRT nepriviedol EÚ do minus 80 to je scenár, ktorý predpokladá s dvojpercentným nárastom teploty. To nie je v súlade s tým, čo sa dohodlo v Paríži. A e, revízia, ktorá má prísť v roku 2023, by sa mala vykonať už teraz. A to je iba skromný návrh. Aspoň zabezpečme, aby e, LRT, faktor lineárnej redukcie, sa zameriaval na e, horný limit toho, čo by sa malo udieť pri zvyšovaní teploty o 2 stupne Celzia je veľmi pravdepodobné, že sa teplota bude zvyšovať viac ako 2 ročne, takže tento môj skromný návrh e, myslím si, že je možné prijať. Teraz k inovačnému fondu. Áno, je to kľúčové, inovácia je dôležitá, ale čo hovorí pán Duncan? Pán Duncan presúva 150 miliónov nepridelených povoleniek do inovačného fondu. S tým je niekoľko problémov spojených. Komisia predsa už použila tieto nepoužité povolenky. Má ju na to svoj vlastný projekt. A týchto 150 miliónov ENIA, tak podľa návrhu komisie, sú už rozdelené. Tých 150, ktoré chce on, už neexistujú. Prečo používame nevyužité povolenky z predchádzajúcich období? Prečo ich používame do štv- vo štvrtej fáze? To je jednoducho podkopávanie dosiahnutia našich cieľov. Ja som za inovačný fond, ale robme to s povolenkami zo štvrtej fázy, ale a nie z z tej predchádzajúcej fázy. Tie povolenky nie sú už potrebné, treba ich zlikvidovať toľko k inovačnému fondu, použijme to múdrym spôsobom a nie tým, že znižujeme si sami latku. A záverečné témy. Známa diskusia o tom, či máme dosť aukcií a či je na nich dosť povoleniek alebo nie. Veľmi jasne to poviem. Ak existuje potreba korekčného faktoru, cross-sectional correction factor, to znamená, že dávame zdarma priveľa povoleniek do priemyselných odvetví, ktoré ich nepotrebujú. Aj vo vašom návrhu, pán Duncan, 30 povoleniek zadarmo prúdi do tých sektorov, ktoré vlastne nemajú medzinárodnú konkurenciu. Ja som si myslel, že povolenky zdarma sa ponúkajú tým sektorom, ktoré majú problém s medzinárodným no, súťažou. Prečo ich dávame zadarmo, len tak hoci komu? Nerobme to už viac. Čím viac budeme rozdávať zadarmo a bezdôvodne, tým viac potrieb bude vznikať pre cross-sectional correction factor, prierezový korekčný faktor. A potom budeme kričať, že potrebujeme viac e, povoleniek zdarma? Nie, mali by sme to dať tak, že každý sektor, každé priemyselné odvetvie, ktoré kričí, že chce viac povoleniek zadarmo, všetci chceme viac povoleniek zadarmo, nikto nepovie, ktorý sektor nepotrebuje tie priemyselné, tie povolenky zadarmo. Nikto nechce sa priznať, nikto nechce ukázať prstom na druhého. Každý žiada viac povoleniek zadarmo a potom koniec bude tak, že lobby povie, čo máme robiť, politici budú počúvať lobby, dáme viac povoleniek zdarma a potom skončíme s korekčným faktorom. Ak sa chcete vyhnúť tomuto korekčnému faktoru prírezovému, prierezovému odvetvovému faktoru, tak potom naozaj majme, e, dajme si za cieľ e, viac vrstvový systém. Toľko z mojej strany. Ďakujeme veľmi pekne. Týmto sa uzatvára rozprava a slovo má náš spravodajca pán Danken. Vážený pán predseda, Vďaka Bohu, že tu zazneli aj nejaké kritické hlasy, lebo by taká harmonia bola nebezpečná, keby si každý len odobroval to, čo sa tu predtým povedalo. Dovolte, aby som vysvetlil tie svoje poistky, tie svoje zámky. Myslím si, že som hovorila o úspešných krokoch v oblasti efektivity. Nikdy nebolo môjim zámerom, že by sa e, mala stať táto norma bez zubov. Povolenky ktoré sú z historického období z minulosti, by sa mali vymazať, zlikvidovať. Ale potrebujeme zistiť, či sú tieto slobo, zadarmo pridelované povolenky úspešné. Niekto by to mal vypočítať a oboznámiť nás s tým. Niekto povedal, že to nie sú prekryvajúce sa politiky, ale politiky, ktoré interagujú spolu. Ako vypočítame, ako skontrolujeme, či naozaj dosahujú ciele, ktoré chceme, keď takto ide o takúto interakciu. Ja používam slovo môže alebo smie namiesto slovo musí, áno, ale ja chcem pokračovať v duchu Paríža, parížských dohôd a povedať nahlas to, čo sa tu nehovorilo. Členské štáty musia priznať, čo, o čo im ide, ak chcú viac povolenie zadarmo a zároveň podpísali Parížskú dohodu, tak potom treba prideliť suverenitu späť členským štátom EÚ vydajme sa touto cestou a subsidiarita by mala mať svoju vymedzenú úlohu. Nedovol, nedovolte, aby sa na nás smiali. Hovorme veci, položme veci na stôl také, aké sú, len tak sa dá napredovať. Čo sa týka roku 2023, áno, máte pravdu, čakáme pridlho, začníme teraz. To niekto povedal, začníme s revíziou teraz. Kým sa dostaneme do roka 2023, už konečne začneme aj niečo robiť. Neskončíme to, ale začneme niečo robiť. Mojou ambíciou je nepozerať sa na faktor lineárnej redukcie, ale na objem. Len tak sa nám podarí naštartovať trhy. Ja tu mám problém a trošku chcem priznať, aký som zarazený. Môžete to prečítať, ak chcete a zacitujem si sám z toho, čo som predtým napísal k tejto veci. Nie som e, fanúšikom LRT. Malo sa to aj v Paríži riešiť a vylúčiť. Tento LRT vo výške 2,2, ak to má byť také, e, ako chceme napredovať, ak chceme dosiahnuť naše ambície v tomto smere, tak treba si to znova premyslieť a na, na, no, na novo si premyslieť východiskové číslo. Nevyužité povolenky by sa nemali zlikvidovať, ale mali by sa radšej dať do inovačného fondu? Naozaj si to myslím. Všetky poznámky, ktoré tu predo mnou, e, pred mojim prejavom odzneli, naozaj z nich e, načerpám, vezmem z nich veľa toho, čo je tam cenné, aby bol dokument hodnotný. Čo sa týka cestovania, treba dospieť eh, k závažnej zmene v ETS a mali by sme brať do úvahy objemy. Ak potrebujeme vyšší LRT, tak majme vyšší. Ja nie som advokátom istoty. Ja tu stojím pred vami ako jednotlivec, ktorý hovorí, že sa veci môžu stať istým spôsobom a za to ma kritizujú aj v sociálnych médiách ma za to kritizujú, ale ja hovorím, sme demokrati, ak sa vám moja správa nepáči, tak ju zlepšite pozmeňujúcimi návrhmi. Ak, sa vám, ak chcete niečo zmeniť, tak sa to zmení pri hlasovaní. Ja som z malej skupiny, ja to sám urobiť nemôžem. Znova a znova som to zdôrazňoval, že musím presvedčiť veľké skupiny a ostatných, aby som mal väčšinu. Čo hovoria sociálne médiá, čo sa týka sociálnych médií, mne sa nepáči, že sa tu robia vtipy z takého zložitého zložitej témy. Sú tu vtipy odkazujúce na Batmana, na Robin. Ja by som, ja by som sa radšej pozhovaral s ľuďmi tvarov v tvár. Nech ľudia nekreslia obrázky, neznižujú vážnosť tejto témy. Keď budeme hovoriť o lesníctve, Dobre, nech je lesníctvo súčasťou ale ja som nedostal na to mandát. ETS je ETS. Ja neriadím komisiu, takže nemôžem si jednoducho teraz zobrať na plecia ešte lesníctvo, hoci dáva zmysel, aby lesníctvo bolo súčasťou ETS. Možno na budúce. Ja sa pozerám na všetkých, čo tu sedíte v miestnosti, aj na asistentov, ktorí sedia vzadu. Hovorím vám, že každá jedna vec, čo tu odznela a má svoju cenu, bude zapracovaná. Chcem naozaj ísť vpred, chcem napredovať, chcem, e, aby sme zrevidovali Paríž, chcem, aby sme sa vyjadrili k číslu 1,5. Priemyselné odvetvia si musia uvedomiť, že takto naložíme s týmito dokumentmi. Priemyselné odvetvia sú súčasťou nášho hospodárskeho sveta. Nedá treba si dávať rúžové okuliare, je to jednoducho tak. Nechcem hovoriť predlho, pán predsedajúci, drím sa už len k poslednému bodu. Som otvorený, pripravený postupovať vpred. Určite pôjdeme ďalej, rýchlejšie, keď sa budeme držať za ruky a nie, keď si budeme stúpať po prstoch. Prepačte, pán predsedajúci, že som tak rýchlo hovoril. Ešte raz chcem poďakovať tieňovým spravodajcom za ich cennú spoluprácu a naozaj verím, že robíme dobrú vec. Ďakujem. Thank you very much. And now before... Ďakujem pekne. A pred koncom zasadnutia vám ešte pripomeniem harmonogram. Pozmeňujúce návrhy 28. júna 9. A hlasovanie v MV sa bude 8. decembra. Na plene asi až vo februári. Nič iné nemáme na programe, môžeme ukončiť a budeme pokračovať popoludní. O tretej. View, uh, the chair of the parliament and the uh, general, secretary general Mr. Belle for signing. Budeme tu mať uh, eh, tú podpisovú ceremóniu ešte povede.